Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Riguardo all'ordine del giorno, se non ci sono obiezioni lo diamo per approvato. A pokiaľ nie sú pripomienky k dnešnému programu, považujeme ho za schválený. A budeme pokračovať schôdzi zo 16. a 17. marca a schválime zápisnicu. A pokiaľ nie sú námietky, tak ju príjmame. Pripomínam, že dnes tu e, bude aj štáb e, Európskej televízie s nami, a ktorý bude v návštevníckom centre. a ktoré bude oboznamovať návštevníkov s rôznymi aktivitami parlamentu. Takže vás poprosím o trpezlivosť e, kvôli ich prítomnosti. E, ďalším bodom je výmena e, názorov s pánom Robertom Kuprom, ktorý je riaditeľom pre zahraničné záležitosti a politicko-vojenské záležitosti. Budeme mať s ním stretnutie v rámci zahraničného výboru 20. 26. apríla a e, na základe záverov rady. E, pán Cooper, srdečne vás vítam na zasadaní tohto výboru a budete nám hovoriť o situácii v Iráne. Potom sú to na programe závery rady z našeho minulého stretnutia A chcel by som pripomenúť mojim kolegom, že doktor Cooper bol prijatý za účelom stretnutia s nami. A budeme práve prednávať s ním eh, záležitosti tohto veľmi dôležitého orgánu. Pán Cooper je tu s nami iba dočasne. Avšak má priamo kontakty s, vysokým predstav- s vysokou predstaviteľkou Eštonovou. Avšak poprosím ho o... A pán Cooper, poprosím vás, aby ste nám teda dovolili E, krátku diskusiu, e, čo sa týka zahraničných záležitostí a nie toho, čo sa týka vývodov rady e, priamo. To sa samozrejme týka práve záležitosti pre zahraničnú službu a vo všeobecných záležitostiach, čo sa týka španielského predsedníctva. Takže budeme mať, budeme mať s vami diskusiu a predovšetkým e, výstupy, ktoré sa, ktoré sa týkajú výstupov e, spoločnej e, obradnej politiky. Potom budeme hovoriť o stratégii Európskej únie pre Pakistan a Afganistan budeme a prejdeme voľbami v Súdane a záležitosti, ktoré sa týkajú tejto krajiny. A v konečnom dôsledku budeme hovoriť o situácii v Kyrgyzstane. Pán Cooper, dávam vám teraz slovo. Nech sa páči, máte 15 minút. Kyrgyzstan si Okay, no. ah, okay, thank you very much. Thank you. Dobre, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážny pán predseda. Ako ste aj sám povedali, vysoká spolnomocnenkyňa ma požiadala, aby som ju nahradil. Ona je v súčasnosti už na ceste e, mimo Európsku úniu. Musím povedať, že e, je to len dočasné riešenie v takej situácii. Uvidíme, ako sa to vyrieši neskôr, keď sa vytvorí Európska služba pre vonkajšie vzťahy. Rada ministrov pre zahraničné veci minulý týždeň 26. apríla um, bola naozaj veľmi eh, zložitou, viacúrovňovou diskusiou, veľmi komplexným podujatím. Eh, v prvom rade eh, tam vlastne bola aj, tam bolo spoločné stretnutie s ministrami obrany a potom z toho vyplývalo vlastne aj celý rad ďalších veľmi dôležitých bodov na programe, ako ste skonec konca spomenuli aj vy, pán predseda, ktoré zahrňali témy ako Afganistan, Sudán, Barmu, Myanmar, súčasnú krízu v Kyrgyzstane, bola tam diskusia rovnako aj o Somálsku. Stretnutie s ministrami obrany tak počas tohoto stretnutia e, sa pozerali na fungovanie rady, na prebiehajúce súčasné operácie, rovnako ako diskutovali aj o niektorých inštitucionálnych a štrukturálnych otázkach, ktoré vyplývali z prípravy EIES, a to vrátanie otázky usporiadavania pravidelných stretnutí e, Rady pre vonkajšie záležitosti aj spolu s ministrami obrany No a ministri eh, zahraničných vecí začali ešte sériu um, takých základných preskúmaní eh, kľúčových aspektov vonkajšej politiky, najmä v koncepte základných priorít a kľúčových vzťahov. Keď sa na to pozrieme ale detailnejšie, tak eh, môžeme začať stretnutím s ministrami obrany. Pri tomto stretnutí sme eh, skúmali jednotlivé prebiehajúce vojenské operácie. Predovšetkým sme sa sústredovali na operáciu Atalanta pri somálskom pobreží. Tam sme rovnako počiarkovali aj potrebu eh, vysporiadať sa s tými základnými prameňmi pirátstva, základnými príčinami pirátstva v tejto oblasti, zároveň ako aj ochranou námornej dopravy. Vysoká splnomocnenkyňa potvrdila svoj záujem cestovať do tohoto regiónu, tak aby sa e, sama mohla pozrieť na to, čo sa v tejto e, situácii deje, ako prebieha táto operácia, zároveň e, aký je ten širší vývoj v regióne. Ministri okrem toho ďalej preskúmali aj otázky tréningových misií, ktoré boli spustené v Somálsku a je to akýsi začiatok nášho pokusu vysporiadať sa s týmto problémom tak na pevnine, ako aj na mori. Je to snaha podporiť ten celkový široký program OSN v rámci e, komplexnej reformy, komplexnej podpory Somálska. No a potom tu bola aj diskusia o misie Altea, to je naša misia v Bosne, kde v súčasnosti už e, jej štvrtá generácia nadalej zostáva e, veľmi dôležitou témou. Ako som spomínal, ministri privítali úmysel vysokej spolomocnenkyne do budúcnosti organizovať pravidelné stretnutia Rady ministrov zahraničných vecí aj so stretnutím s ministrami obrany, tak aby sme mohli diskutovať o témach, ehm, za ktoré majú špecifickú zodpovednosť. A rovnako sme, sme informovali aj ministrov obrany o súčasnej situácii v oblasti Európskej služby pre vonkajšie vzťahy, ktorá, ako určite viete, e, sa bude dnes rozoberať oveľa detailnejšie <clears throat> splnomocnenkňa v tomto smere počiarkal tie základné intencie, ten základný úmysel v organizácii Európskej vonkajšej služby, ktorá nám umožní schváliť komplexný prístup, tak aby sme vlastne mohli využívať viacero rôznych spôsobov, ako sa vysporiadavať s týmito problémami v rámci formálneho stretnutia s ministrami obrany a zdiskutovali sme aj o otázke námornej bezpečnosti a prizvali sme vysokú spolnomocnenkyňu komisiu aj členské štáty, tak aby začali rozmýšľať nad možnými spôsobmi, ako túto tému, ktorá je pomerne zložitá, posunúť dopredu. Vysoká spolnomocnenkyňa rovnako informovala ministrov o tých úmysloch, ktoré Európska únia má v oblasti prípravy a krízovej odozvy alebo odozvy po prírodných pohromách. To bolo, veľkým, to bolo výrazným spôsobom stimulované aj po zemetrasení na Haiti a vlastne reagovalo to na príspevok, ktorý spravila Európska únia a jej členské štáty e, k tejto krajine po kríze. E, ministri hovorili o možnej úlohe e, nástrojov, obranných nástrojov alebo obranných mechanizmov pri takýchto situáciách v rámci podpory humanitárnych prác a humanitárnych aktivít. Toto je téma, ktorú budú prediskutovávať aj ministri pre rozvojovú pomoc, keď sa stretnú s ministrami zahraničných vecí na budúci týždeň. No a potom budú aj podrobnejšie skúmať formy odozvy na prírodnej katastrofy. Spoločné stretnutie ministrov obrany a ministrov zahraničných vecí sa potom rozdelilo na dve časti. Bola tu časť, v rámci ktorej sa rada stretla sama o sebe, v rámci ktorej e, preskúmala otázky implementácie Európskeho akčného plánu pre Afganistan, Pakistan a tento plán bol dohodnutý pred šiestimi mesiacmi. Pozerali sme sa na implementáciu tohoto plánu a asi najdôležitejším aspektom e, tohoto plánu bol aj e, príchod veľvyslanca Šackasa, ktorý je súčasným európskym zástupcom v Kábule. Neskôr e, prebiehalo aj neformálne stretnutie rady, v rámci ktorého generálny tajomník NATO, pán Rasmussen, bol našim hostom. On eh, nás informoval o tom, čo robí Severoatlantická aliancia a prebiehala tu aj pomerne široko siahla, veľmi energická diskusia o príležitostiach pre ušu spoluprácu medzi Európskou úniou, eh, Severoatlantickou alianciou a OSN. Eh, všetky tieto inštitúcie majú teraz novo vymenovaných zástupcov v Afganistane, z ktorých všetci majú veľmi silnú ambíciu spolupracovať v nadväznosti na toto rokovanie a zároveň aj na odchod eh, generálneho tajomníka NATO. Začala diskusia o Sudáne. To bolo práve v spojitosti s voľbami, ktoré sa v Sudáne práve konali. Táto diskusia bola ale skôr taká vizionárska než retrospektívna. V rámci tejto diskusie sme hovorili o tom, že voľby e, tvoria vlastne len, e, len časť komplexnej mierovej dohody, ktorá vytýčila proces národnej obnovy. A práve tomuto procesu Rada ministrov pripisuje veľkú dôležitosť. Zdôrazňovali sme dôležitosť jednotlivých rizík a zároveň aj e, pokračujúceho európskeho zapájania sa do tohoto procesu. Pri téme o Kyrgyzstane vysoká splnomocníkyňa informovala Radu o európskej odozve na krízu. Ministri schválili závery, ktoré podčiarkovali potrebu rýchleho návratu k verejnému poriadku a k demokratickej správe veci verejných a rovnako sa dohodli aj na potrebe <clears throat> rokovať s, novými, s, nový, s novou vládou alebo dočasnou vládou v Kyrgyzstane, tak aby sme urobili maximum pre to, aby sme zabezpečili, že táto vláda bude mať demokratickú legitimnosť, respektíve, že niekto iný zabezpečí demokratickú legitimnosť vládnutia v Kyrgyzstane. <clears throat> Rada schválila aj závery k Burme Mianmaru Okrem iného počiarkovala aj európske obavy, ktoré sú spojené s novým volebným právom no a hovorila aj o možnosti eh, otvorenia európskej misie v tejto krajine neskôr počas neskôr počas tohoto roka. V rámci podov programu A sme diskutovali aj o predlžení sankcií o ďalší rok. V rámci bodu rôzne Ministri zahraničných vecí sa vrátili k otázke fungovania operácie Atlanta a to práve v rámci boja proti pirátstvu. A prebehala tu aj diskusia o možnom rozhodnutí keňskej vlády ukončiť dohodu o transfere alebo odovzdávaní pirátov. Vysoká splnomocnenkyňa počiarkla svoje želanie alebo svoje odhodlanie hľadať eh, najlepšie riešenie v tomto kontexte, no a práve v spojitosti s, tý, s, tý, s, týmto, s, tohto, s týmto cieľom chce aj čoskoro navštíviť región. No a ako som potom spomínal, eh, ministri zahraničných vecí mali pri obede výmenu názorov o eh, alebo to bol taký začiatok výmen názorov o strategických prioritách <clears throat> a to vrátane prerozdeľovania prostriedkov a priorít medzi Európskou úniou a našimi kľúčovými partnermi. Myslím, pán predseda, že tým som v zásade uzavrel tie hlavné body, ktoré boli prediskutované na rade. Okrem toho, ako ste spomenuli aj vy už skôr, rada schválila komplexné závery o CSDP operáciách, ktoré v súčasnosti prebiehajú. Ďakujem pekne. Ďakujem vám, pán eh, Cooper, eh, za váš zaujímavý príspevok. Eh, je tu množstvo kolegov, ktoré sa prihlásili o slovo, ale predtým, než im dám slovo, chcel by som pripomenúť, že vzhľadom na to, že je vás veľa, budeme mať obmedzený čas na jednotlivé otázky a pripomienky. A prvý sa nech sa páči kolega Sala Franka. Eh, eh, veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Rovnako by som chcel aj privítať ja pána Kúpra medzi nami. Som veľmi rád, že je tu na našom stretnutí. Ak si eh, dobre spomínam, tak jeho vystúpenie počas dnešného dňa je vystúpenie, ktoré je len dočasné, alebo takáto, takéto nastavenie vzťahov je dočasné. Chcel by som len pripomenúť vám, pán predseda, že častokrát to dočasné sa stáva definitívnym a zároveň keď hovoríme o týchto témach. E, je to diskusia, ktorú vyvolala naša skupina a práve preto by sme chceli, aby sme to mali na vyššej úrovni. Bola to naozaj veľmi náročná rada ministrov. No a preto sa chcem spýtať e, pána Kúpra na otázky Somálska a operácie Atalanta. Chcem sa spýtať ohľadom dôležitosti dohôd s tretimi krajinami e, pri prenasledovaní a odovzdávaní pirátov. Myslím si, že to je veľmi dôležitý bod v rámci celého tohoto procesu a možno by ste nám mohli poskytnúť detaľnejšie informácie o súčasnej situácii a zároveň by ste nám mohli povedať, ako sa táto situácia dá zlepšiť, najmä diskusia s tretími krajinami. Potom je tu otázka um, riešenia situácie po kríze. Uh, vy ste hovorili o záveroch rady, hovorili ste tam aj rovnako o možnosti ďalšieho rokovania s tretími krajinami, rovnako ako aj našimi súčasnými partnermi, ako aj možnými budúcimi partnermi. Hovorili sme o tom, akým spôsobom chceme zlepšiť účasť týchto tretích krajín hovorili sme aj o tom, akým spôsobom chceme kontaktovať Čínu. Možno by eh, pán Cooper mohol hovoriť viac o tejto téme a bola tu aj, eh, či to je reakcia na žiadosť Číny, alebo či to je iniciatíva Európskej únie. No a na záver videl som aj ehm, debatu o bezpečnostnej a obrannej politike. Tu sa nachádzali aj niektoré odkazy na ehm, vojenské kapacity a rovnako by som chcel eh, možno si vypočuť aj takú obširnejšiu analýzu, obširnejšie hodnotenie eh, toho, čo sa hovorí v tých deklaráciách a v tých záveroch, eh, ktoré sa týkajú európskej obranej a bezpečnostnej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Salafranka. A teraz slovo pánovi Boblerovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V otázkach bezpečnosti a obrany sme mali v podvýbore e, veľmi rozsiahle diskusie. Nebudem sa tomu venovať. Mám tri otázky. Najprv Bosna. Pán Cooper, vy ste sa osobne zúčastnili rokovanie o Bosne v minulosti. E, Američania minulý týždeň vo Washingtone povedali, že chceme, aby sa zachovala nejaká dynamika. Ako vy vnímate nové rokovania? ktoré sa týkajú ústave a ďalších problémov v Bosny. Ďalej ste spomenuli Kyrgyzsko. Tu sme s nemeckým predsedníctvom mali e, stratégiu pre Strednú Áziu. Nie ide totiž o jednu krajinu, ale aj ostatné štáty regiónu. E, máte nejakú predstavu o revitalizácii stratégií pre Strednú Áziu vzhľadom na nebezpečenstvo v Uzbekistane a iných krajinách? Čo sa o tom myslíte? Po tretie, je zvláštne, že sa vôbec nespomenul Irán, e, že o tom nehovorili ministri zahraničia. E, vo Washingtone sme sa dopočuli, že existuje predstava prijať uznesenie v kongrese o sankciách. Týka sa to aj e, multilaterálnych úsilí americkej vlády. A potom by viaceré štáty by boli sankcionované, pokiaľ by nesplňali navrhované sankcie. E, navrhované americkým kongresom, to by bolo e, e, jednostranné konanie na škodu európskych krajín. Chcem sa opýtať, či ministri zahraničia a služba pro vonkajšiu činnosť vedia o možnom rozhodnutí Američanov a či chcú pôsobiť proti jednostrannému konaniu Spojených štátov v tejto záležitosti? Ďakujem. Pán kolega Watson teraz, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Nuž, v prvom rade by som chcel uvítať správu o tom, že ministri obrany budú sa stretávať pravidelnejšie a budú sa stretávať pravidelnejšie aj s ministrami zahraničia. To sa mi zdá byť celkom rozumné z hľadiska ďalšieho rozvoja únie. Položil som vám dve konkrétne otázky, pán Cooper. Jedna sa týka Afganistánu. Stručne ste spomenuli AFPAC správnejšie by bolo povedať pak A, vzhľadom na to, že bezpečnostná situácia e, v Pakistane podľa našej politickej skupiny je pre najmenšem znepokojujúca. Viac znepokojujúca ako v Afganistane. Nemohli by ste e, sa k tomu vydriť podrobnejšie, takisto aj pokiaľ ide o plány ministrov zahraničia spojiť alebo zabezpečiť lepšiu delbu práce v operáciách UPOLu a NATO. Myslím si, že aj pán Rasmussen to spomenul pani vysoká predstaviteľka o niekoľko týždňov vycestuje do Indie. Je to jedna z tém, ktorú chce nastoliť s indickou vládou, ak áno, v akom smere bude e, pôsobiť na Indiu, aby e, konala. A pán predseda, chcel by som požiadať pána Kupera, aby sa viedril e, k mimosúdnym zabitiam. Spojené štáty sa stále zúčastňujú viacerých operácií, vrátane operácií proti Al-Qaidi v Iraku a Indie. Čiže snaží sa zabíjať ľudia, nie zaistovať ich. E, zúčastňujú sa členské štáty únie týchto operácií, diskutujú sa o tom, je pravdepodobné, že Európa by zaujala nejaké stanovisko, e, čo sa týka danej situácie. Bohužiaľ sme videli aj niektoré súdne e, zabitia na Tajvane obnovené. E, e, samozrejme, e, konanie nie také zle ako v ľudovej, Čínskej ľudovej republike, ale chcel by som podporiť na, v mene našej skupiny vystúpenie pani vysoké predstaviteľky, ktorá to odsúdila. Ďakujem e, veľmi pekne, pani, pán kolega Lunáček, pani kolegyňa Lunáček. Áno, ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela povedať, že som veľmi rada, že pán e, Cooper e, nám povedal o rokovaní rady z minulého týždňa, ale dúfam, že do budúcnosti bude možné stretávať sa s vami alebo s Lady Ashtonovou i hneď po konaní rady pokiaľ sa e, stretne výbor AFED. Ale v každom prípade vďaka, že ste dnes prišli. Rada by som tiež sa opýtať to, čo povedal pán Sloboda, stratégia pre Strednú Áziu. Myslím si, že je dôležité, aby rada v tom pokračovala. A potom pôsobenie e, v Kosove som spravodajkyne e, pre Kosovo. Práve som sa stadiaľ vrátila a mám veľmi zaujímavé skúsenosti. V čase, keď Julix začal e, šetrenia na vysokej úrovni na ministerstve dopravy a domácnosti ministra dopravy, ktorý údajne je zapojený do korupcie na vysokých miestach To znamená, že aj samotná ráda vo svojich záveroch spomína e, e, význam Elexu z hľadiska e, vyšetrovania a prenasledovania dôležitých takýchto vecí. Aj keď som sa stretla s kolegom, som mu zagratulovala, že rozbehol tento proces na veľmi vysokej úrovni voči ľuďom, ktorí údajne sú zapojení do korupcie. Avšak, ako viete, je veľký problém z hľadiska Eurolixu vo vzťahu k ostatným veľvyslanectvom, najmä Spojených štátov, pretože hľadajú nejakú inú cestu a vo vzťahu s Sačim a Eolixom. A to by mohlo e, spochybniť alebo ohroziť e, napredovanie Eolixu do budúcnosti. Aké je súčasné stanovisko Rady z hľadiska posilnenia Eolixu v boji proti e, veľkým e, rybám zapojeným do korupcie v Kosove. E, ďakujem veľmi pekne. A teraz e, posledná otázka z prvej skupiny, pani kolegyňa Lözing A upozorňujem vás, e, že čas máte obmedzený na otázku a pripomienku na minútu 20, pretože ďalší kolegovia čakajú. Všetci kolegovia hovorili dve minúty a mm, chcete, mm, aby som ja to dodržal. Pokúsim sa. Pán Cooper, v záveroch rady v bode 88 sa uvádza, že Európska únia e, navrhol na to zintenzívne spoluprácu. Nepoznám tieto návrhy, nevedela som sa o tom dočítať. E, Čo všetko obsahujú? E, sú verejne prístupné, ak nie, prečo a kedy e, poslanci sa e, dozvedia o obsahu týchto návrhov. Ďalej v bode 16 e, týchto záverov hovorí sa o spolupráce v Eupolium v Afganistane a výcvikovou misiou chváli sa táto spolupráca. Mohli by ste uviesť príklady, ktorých oblastí sa týka táto spolupráca a v bode 6 záverov sa spomína Eulex v Kosove a to, že bude e, pôsobiť na severe. Doteraz išlo e, o obyvateľov e, srbského pôvodu, ktorí tam žijú a srbskú vládu ide o nejaké explicitné konanie za súhlasu srbsky, srbskej vlády alebo nie? Grazie, la parola al dottor... Ďakujem a teraz dávam uh, slovo pánovi Cooperovi, aby odpovedal na tieto pripomienky. Aby som si, ďakujem pán predseda, aby som si prešiel otázkami jednu e, po druhej k pánovi Salafrankovi a jeho otázkam, e, čo, ktoré sa týkali Somálska a vzťahov e, s tretimi krajinami. Samozrejme existujú dva druhy tretich krajín a sú tu tretie krajiny, ktoré E, pracujú e, pomimo nás alebo bez nás. A, a máme tu samozrejme krajiny, s ktorými spolupracujeme pri prenasledovaní pirátov na súši. A e, v súčasnosti sa to týka práve týchto krajín. A v tomto, v tomto ohľade sme kontaktovali množstvo krajín, napríklad Seychelles, Mauricia, Mozambik, Tanzániu a Ugandu a hľadáme s nimi možnú dohodu, e, ktorý e, by toto bremeno pre nasledovania roznieslo po väčšom e, území. Čo sa týka spolupráce v námorných operáciách, myslím si, že myslím, pán Salamanka spomenul Čínu, Áno, e, spolupráca s Čínou pokračuje, nakoľko je tam čínske plavidlo, ktoré, ktoré je v pravidelnom kontakte e, s veliteľstvom operácie, takže vymieňame si informácie. E, toto je pravda, avšak je pravda aj to, že sa to vzťahuje aj na Japonsko, kde informácie z japonských e, námorných e, lietadiel e, sú k dispozícii a a je to v podstate široká spolupráca so všetkými krajinami, ktoré majú plavidla v tejto oblasti. A samozrejme, je tu aj pravidelný a priamy kontakt, vojenský kontakt s Čínou a to je to, čo to robí zaujímavým. ale samozrejme môže to zároveň predstavovať pre niekoho aj problém. Pán Svoboda vznesol otázku o Bosne. To nebolo samozrejme iba program e, rady, pretože v záveroch sú spomínané aj iné. Avšak povedal by som, aby sme boli úprimní, výhľady, že urobíme nejaký veľký pokrok čo je bohužiaľ v, pre, v predvolebnej situácii v, Bosni, bo, v Bosne, nie sú veľmi veľké a situácia e, si vyžaduje skôr e, tiché rozhovory s tými, ktorý sa to, ktorý, s ktorými sa to týka. A čo sa týka Európskej únie, e, je to práve z tohto našeho pohľadu, z unijného. E, čo sa týka Kyrgyzska a, stred, a stratégie pre Strednú Áziu, tá samozrejme naďalej ostáva v platnosti, avšak aj naše sústredenie sa na Strednú Áziu ostáva naďalej platné. Ostávame e, aktívne prítomní v tejto oblasti. A samozrejme, boli sme aj priamo prítomní v Kyrgyzsku, keď sa tam veci začali vyvíjať tým smerom, ako sa začali. A je to oblasť, e, na ktorú sa neustále upiera E, pohľad rady a e, bude tomu tak aj naďalej pretože e, situácia v tejto krajine alebo v jednotlivých krajinách má vplyv na všetky ostatné. A pán Svoboda sa takisto opýtal na neprítomnosť Iránu alebo záležitosti, iránskych záležitostí na tomto programe. Áno, tá sa tam objaví budúci týždeň ako vidíte, na tú budúcu radu máme pomerne e, veľmi intenzívnu agendu, veľmi intenzívny program. Nebolo to prediskutované, ale chcel by som zodpovedať otázky ostatných členov, že vysoký predstaviteľ e, pri e, ministerstve zahraničných vecí Spojených štátov poukazuje na to, na silu našej spolupráce Mm, so Spojenými štátmi ohľadem, eh, ohľadom Iránu a tak naše, takisto naše odmietanie jednostranných akcií. Eh, pán Watson sa spýtal na Afganistán a Pakistan. A Táto diskusia bola, sa skôr sústreďovala na Pakistan avšak stretnutie muselo byť zrušené kvôli zemetraseniu. Čo sa týka spolupráce EÚ a NATO, najlepší spôsob, ako ju popísať, by bolo zorganizovať nejakú racionálnu delbu práce a zodpovednosti a Pritom prítomnosť generálneho tajomníka hovorí e, sama za seba a vypovedá o dôležitosti tejto spolupráce. NATO má v súčasnosti veľmi širokú mierovú misiu v oblasti, avšak e, čo NATO robí s EUPOLom, e, je v zásade to, že školy školí a zacvičuje členov e, EUPOLu, a, ktorí sú zaradení do e, veliteľského reťazca. A sú samozrejme aktívni hlavne vo forenznej a informačnej oblasti, pretože Afganistan e, stále funguje vo formáte takých polomilícií, a veľa mierových síl musí zároveň robiť aj e, kriminalistiku, e, pretože je tam množstvo únosov práve prostredníctvom teroristov. Vysoký predstaviteľ toto bude nepochybne prejednávať, mám na mysli e, Afganistan pri svojej návšteve v Indii, pretože táto záležitosť bola vždy nesmierne dôležitou a nemalo by prichádzať k nedorozumeniam, e, čo sa týka role e, e, Afganistanu a Pakistanu. Keby som mohol, tak by som tak by som vynechal otázku, čo sa týka justičných vražd E, pretože to bolo prediskutované ministrami a toto je skôr záležitosťou NATO ako záležitosťou Európskej únie našich operácií. E, e, našich operácií sa to nikto nikdy netýkalo. Mal by som povedať, pán predseda, že na začiatku, keď som sa ospravedlnil za to, a bolo to ešte tento týždeň, nie minulý týždeň, e, hneď po e, stretnutí z rady, e, rady a potom ako vysoká predstaviteľka odišla na ďaleký východ, A je to práve otázka, ktorú vznesla pani Lunáček. A tá otázka smerovala na EULEX. Súhlasím s pani Lunáček, že je dobré vidieť, že EULEX už funguje e, v tých oblastiach, e, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. A tá najlepšia vec, e, ktorú môžem povedať, je, že sa názorovo zhodneme v tom, že toto je veľmi delikátna záležitosť vzhľadom na to, že niekedy zločinnosť a politika sa mnohokrát prekrývajú v tejto oblasti. E, čo sa týka Eulexu, e, ak raz tieto e, záležitosti sú už v rukách prokurátorov a sudcov v rámci Eulexu, musia postupovať na základe dôkazov a fungovať nezávisle v tomto ohľade. Takže musia postihovať e, zločiny iba tie, ktoré považujú za dostatočne dokázané. A chcel by som takisto povedať, že verím a myslím, že máte diskusiu o Kosove neskôr. Myslím si, že už som čiastočne zodpovedal túto otázku pani Lething o delbe práce medzi e, Eulexom a Eupolom. E, e, toto je čisto v tejto oblasti a súhlasíme, že pán Rasmussen rozdelil kompetencie správne medzi EUPOL a NATO a našim cieľom eh, je, že pokiaľ dosiahneme takúto úroveň ochrany a budeme mať k dispozícii dostatok dôstojníkov, je rozšíriť pôsobenie EUPOLu hlavne na oblasť Kábulu a eh, v súlade eh, so stratégiou Kristal a aby sme pokryli aj prímeské oblasti okolo centra Kábulu a v konečnom dôsledku, čo sa týka aktivít e, EULEXu v Severnom Kosove, e, môj dojem je taký, že vo všeobecnosti e, toto sú veľmi vítané sily a bežní občania ich vítajú, hlavne, hlavne v tých oblastiach, kde nie, nie je nastolená ešte stále vláda práva, ľudia jednoducho musia mať e, a požívať určitú právnu istotu. Alebo e, aspoň do tej úrovne, že pokiaľ sa stane napríklad autohavária, majú kto riešiť. A, a samozrejme a miestna populácia privítala rozšírenie kompetencie EULEXu v danej oblasti. Ďakujem, doktor Cooper. Druhá skupina otázok. Najprv kolega Šlefling. Myslím si, že ste mysleli skôr mňa. Ospravedlím sa za nesprávnu výslovnosť. To je v poriadku, som si na to zvykol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam vás, pán doktor Cooper. Spomenuli ste úlohu Číny v jednej súvislosti, ale keď hovoríme o tom širšie, ako vnímate stanovisko Číny voči viacerým aktivitám Európskej únie e, v zahraničnej oblasti? Podporuje ich, e, e, je proti, je negatívna, alebo je oportunistická, alebo nič z toho? Domanda breve. Krátka otázka. Ďakujem. A druhá pripomienka, druhá otázka, kolega Weibl. Ďakujem, pán predseda. Včera na výbore, e, sme boli na výbore DV. Ďakujem veľmi pekne za kreatívnu eh, vodcovskú úlohu jedného z kolegov. Mali sme veľmi vecnú rozprávu o, o obdobnej téme. E, ako tá, ktorú preberáme dnes. A môžem povedať, že naše spoločný e, záver e, spočívali v tom, že treba sa okamžite e, venovať obsahu záverov rady s tým, aby sme sa odosobnili od technických informácií. Pán Cooper, v prvom kole otázok ste poskytli e, veľmi veľa e, e, podstatných informácií. Ďakujem, najmä pokiaľ ide o Bosnu Hercegovinu. Spomenuli ste niektoré ďalšie problémy. Myslím si, že kľúčový význam má vedieť, akým smerom sa uberáme, čo, vedieť, čo chceme dosiahnuť a či máme pripravený politický scenár pre našu prítomnosť v, tomto, v tejto oblasti. Je jasné, že Guinea Bisau. V tejto krajine máme misiu, ktorá nie je potrebná. Mali by sme sa e, e, jej zbaviť čím skôr. V Bosne a Hercegovine chýbajú nám politické analýzy. A sú tu viaceré oblasti, kde naši poslanci by chceli e, viac podstaty. Grazie. La parola all'onore. Áno, ďakujem. A teraz uh, pán Biller. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Cooper, za mm, správu. Dve stručné otázky. Jednak konferencia, ktorá sa týka Medzinárodného e, trestného súdu, ktorá sa bude konať 31. maja. V našom podvýbore pre ľudské práva sme boli informovaní, že e, e, sa konferencia pripravuje. Taktiež sme sa dozvedeli o tom, že chýba spoločné stanovisko napríklad v otázke agresívnych vojen. Čo s tým robí Únia? E, Čiže e, táto konferencia by mala urobiť inventúru a e, táto konferencia má veľký politický význam pri riešení tohto problému. Je veľmi dôležité, aby Únia e, podporovala e, Medzinárodný trestný súd, aby bola tam zastúpená, aby konala jednotne. Či by ste nemohli približiť, e, ako pokračujú prípravy na túto konferenciu? Druhá otázka sa týka Iránu Povedali ste, že budete sa tomu venovať e, na budúci týždeň a radi by sme sa dozvedeli, kto sa zúčastní e, e, rokovaní v otázke nukleárnej problematiky, tak ako to robil v minulosti pán Solana, či to preberie pani Eštonová a, a ako bude vyzerať rokovanie G5 plus 1 po zriadenie mm, e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. A slovo má pán kolega Preda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Cooper. Mal by som iba jednu otázku. E, týka sa to barmy. V záveroch rady E, sa spomína možnosť e, vyslať e, prieskumnú misiu do tejto krajiny a tu by som sa rád dozvedel, aké konkrétne cieľe sa budete snažiť dosiahnuť. Možno, že budete sa snažiť odložiť voľby, pretože súčasný volebný zákon neumožňuje náležitú prípravu volieb, alebo bude cieľom tejto misie vytvoriť určitý volebný proces počas e, tohto roku 2010. Je nepochybné, že táto misia bude veľmi dôležitá. A teraz dáme e, priestor pani kolegyni Šalke. You, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Cooper. A ja by som sa chcela opýtať ohľadom Iránu E, v našom parlamente veľmi živo diskutujeme e, o tejto téme. Aj minulý týždeň v Washingtone som bola na konferencii senátorov a e, ďalších kongresmanov ohľadom sankcie. A myslím si, že bolo dobre, že sa to odrošilo do budúceho týždňa, pretože práve tento týždeň sa konajú viaceré dôležité e, udalosti. Napríklad e, prezident Ahmadinejad e, a jeho spolupracovníci vycestovali do Spojených štátov. E, Irán sa dostal e, do e, Rady pre e, práva žien v OSN a zdá sa, že rokovanie o tom na budúci týždeň by sa ťažko zorganizovali s tým, aby sme mali jednotnú európsku pozíciu v týchto otázkach. Keď som bola v americkom senáte minulý týždeň, aj republikáni, aj demokrati sú za jednostranné sankcie a jedným z dôvodom je e, tichý postoj e, e, Európy. Nie je to správne, ale nemali by sme napomáhať Európe, pretože aj v otázke nukleárnej problematiky ľudských práv toto je veľmi dôležité a chcela by som vyzvať vás a vašich kolegov, aby ste spolupracovali s našim parlamentom v tejto tak dôležitej otázke. Chcem sa opýtať, či e, vidíte určitú úlohu Turecka a ako by mohlo, e, mohla Európa pôsobiť na Turecko vo vzťahu k Iránu. A teraz nech sa páči, slovo má doktor Cooper a upozorňujem, aby ste si rozmysleli čas, pretože budete mať e, možnosť posledných pripomienok a otázok. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať tak stručne, ako položila otázku aj pani Šepfling. V každom prípade e, pokúsim sa e, odpovedať na otázky, hoci nie všetky boli priamo prepojené s témou rokovania rady. Myslím si, že pánovi Šeplerovi môžem povedať, že to rozhodne nemá nič e, spoločné s radou. Ale tým, že som bol s pani Ešternovou v Číne počas minulých týždňov, tak na jej strane som zaznamenal naozaj veľmi pozitívny prístup aj zo strany Číny, rovnako k celému radu rôznych tém, ktorým sa venujeme. Možno by som mohol povedať, že to bolo, že to bolo pozitívne, ale vzdialené. A práve preto je veľmi zaujímavé, že v prípade Somálska vidíme, že tu máme naozaj spoločné záujmy e, najmä tam, kde hovoríme o praktickom uplatnení takéhoto vzťahu. Ale je veľmi zaujímavé napríklad vidieť, ako sa Čína zaujíma napríklad aj o Afganistan. V konečnom dôsledku je to ich sused. No a rovnako sme diskutovali eh, s Čínou aj o otázkach, ako napríklad bol Sudán, respektíve Somálsko. V Somálsku eh, Čína stále viac sa zapája do globálnych aktivít a tento dialog treba začať, hoci to trvá istý čas, kým prinesie výsledky. Čo sa týka otázky eh, pána Bajgla, nerád by som sa snažil urobiť akúsi analýzu e, teraz toho, aká je politická situácia v Bosne, e, čo je naozaj vždy veľmi zložité, komplikované a nie uspokojivé. Ale možno by som chcel počiarknúť to, čo považujem za pozitívny dopad uznesenia Európskeho parlamentu o Srbsku, e, ktoré veľmi výrazne privítal prezident Tadič podľa môjho názoru je to naozaj veľmi dôležitý krok k tomu, aby sme ubezpečili Bosnu a ich susedov o našom záväzku udržať teritoriálnu integritu Bosny. To je naozaj veľmi silný úspech a tlak, ktorý prichádza zvonka Bosny skôr než zvnútra. Ale v každom prípade veľmi rád s pánom poslancom alebo s ďalšími budem diskutovať o detailnejších aspektoch tejto otázky. Ďalej, čo sa týka Giny Bissau, musím povedať, že v tomto smere prehodnocujeme pozíciu našej misie je tu celý rad eh, rôznych rizík eh, v oblasti západnej Afriky, ktoré sú predovšetkým spojené s drogovým obchodom. Otázka je, akým najefektívnejším spôsobom sa vysporiadať s týmito častokrát veľmi chaotickými situáciami. Pre pani Lokpile otázka ICC Medzinárodného trestného tribunálu nebola prediskutovaná na rade. Ehm, ako ste spomenuli, e, Európska únia je silným podporovateľom e, Medzárodného trestného tribunálu, ale musím povedať, že ja sám nie som až tak dobre informovaný o tej konferencii, ktorú spomínala. K otázke Iránu. A tu sa pokúsim zodpovedať respektíve tu boli dve otázky, ktoré sa týkali Iránu a možno sa mi ich podarí spojiť. Otázka načasovania diskusí. Je tu neustále prebiehajúci proces ohľadom Iránu. E, diskutujeme o tom niekedy na úrovni rady, niekedy o tom diskutujeme pravidelne v rámci e, PSC. V každom prípade sa zdá, že tu je neustály sled rôznych udalostí, e, ktoré neumožnili, aby táto rada eh, mala hĺbšiu diskusiu o týchto témach. Catherine Ashton je v súčasnosti v New Yorku na eh, kon- konferencii, ktorá sa zaoberá revíziou NPT. Um, ehm, takže v tomto smere bude diskutovať určite aj o uh, Iráne a diskutovala o toto téme aj s Čínou. Tým sa vraciam aj k otázke pani Šalke. Uh, diskutovala aj s tureckým eh, ministrom zahraničných vecí o týchto témach. Takže naozaj je to neustále prítomný faktor v našej politike, pretože každý tomuto pripisuje veľmi vysokú dôležitosť. My pevne veríme, že v istom momente eh, diskusie a rokovania s Iráncami sa vrátia a sa, sa znova oživia v súčasnosti celá, celý účel tých sankcií vlastne má za účelom pripomenúť Iráncom, že našim cieľom je ukončiť túto tému prostredníctvom rokovaní a prostredníctvom spoločnej dohody. Otázka sankcií je je relevantná len v tom, aby sme upriemili pozornosť Iránu na skutočnosť, že ak sa nám to nepodarí vyriešiť prostredníctvom vzájomnej dohody, budeme hľadať iné spôsoby, ako dostať Iráncov za rokovací stôl. A teda, naše želanie vrátiť sa k rokovaciemu stolu e, spolu s Iráncami tak rýchlo, ako sa len dá, alebo naše odhodlanie rokovať s nimi tak rýchlo, ako to len bude možné, aby sme sa vrátili aj k samotnému jadru tohoto problému. No a moje očakávanie je také, že ak sa tak aj stane, Catherine Ashton prevezme úlohu, ktorú si pre, v minulosti osvojil Javier Solana. Otázka, či to má byť na báze 3 plus 1 alebo 5 plus 1, akým spôsobom to ovplyvní e, vytvorenie Európskej služby pre vonkajšie vzťahy, e, tento vývoj, to, to si nemyslím. Tá skupina bola nazývaná 5 plus 1 alebo 3 plus 3, ale v každom prípade by sme to mohli nazvať 3 plus 3 plus 1, pretože je to v podstate 6 krajín a Európska únia. E, teraz pán Prejda, jeho otázka ohľadom prieskumnej misie v Brme v Barme. E, pán predseda, nemyslím si, že v tomto smere máme nejakú nádej, že by sme dokázali zvrátiť ten súčasný volebný zákon. Takáto prieskumná misia by bola zamýšľaná len preto, aby vlastne komunikovala so všetkými stranami v Burme v Barme a nemala by rokovať len s vládou, ale v každom prípade by sme mali zvýšiť naše kontakty s touto krajinou. Je to naozaj veľmi dlho, odkedy sme mali naposledy nejakú misiu v tejto krajine. Snažíme sa zvýšiť našu penetráciu a zároveň je veľmi dôležité, aby sme každému mohli odkomunikovať naše odhodlanie spolupracovať so všetkými v Barme so všetkými, ktorí chcú e, zabezpečiť demokratickú budúcnosť a zosúladenie a zároveň zblíženie jednotlivých strán. Myslím si, že sa mi podarilo aspoň z polovice odpovedať na otázku pani Šalke a môžem povedať len toľko, že sme boli kontinuálne veľmi aktívni v téme Iránu a to už počas obdobia 5 alebo 6 rokov. No a Európska únia viac, viackrát potvrdila a zosilnila tie akcie, ktoré sa, tie sankcie, ktoré sa schválili na úrovni OSN. Bohužiaľ, zdá sa, že tieto informácie sa nevždy dostanú e, k ľuďom vo Washingtone, minimálne ku kongresu. My robíme, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že naša pozícia, ktorá je mimoriadne podobná, mimoriadne blízka s tou pozíciou, ktorú má americká vláda, snažíme sa s nimi maximálne spolupracovať tak, aby aj pochopili e, našu pozíciu. E, k otázke Turecka turecká vláda, rovnako minister zahraničných vecí, ako aj premiér, sú susedmi Iránu a majú mimoriadne dobré kontakty v Iráne, eh, mimoriadne dobre poznajú situáciu v Iráne. Eh, ich analýzy a ich eh, rady považujem za mimoriadne užitočné a opäť práve v spojitosti s týmto mala Catherine Ashton naozaj niektoré mimoriadne dlhé a zaujímavé výmeny názorov s ministrom zahraničných vecí Turecka. Takže v tomto smere naozaj úzko komunikujeme s Tureckom aj o týchto, s Tureckom aj o týchto témach, hoci nie vždy súhlasíme s tým, čo povedia. Ďakujem pekne. Much, pekne za slovo, pán predseda. Posledná skupina otázok. A prvú otázku predniesie pán kolega Gomeš. Pani Gomeš. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Cooper. Mm, ohľadom vyhlásenia eh, v súvislosti s voľbami mm, v Sudáne, vyhlásenia rady. Myslím si, že to nejakým spôsobom eh, eh, neguje to, čo povedali pozorovateľské misie parlamentu alebo OSN o Sudane. Jasne sme povedali, že E, nesplnili medzinárodné štandardy demokratických volieb. Zatiaľ, čo formulácia rady je veľmi e, e, jemná, uznáva určité nedostatky v porovnaní s medzinárodnými normami. Takisto aj v súvislosti s vojnou v Sudane e, vyhlásenie v čase, keď hlavný pozorovateľ správne sa rozhodol, že stiahne našich pozorovateľov z oblasti Darfur a pani Eštanova vo svojom vyhlásení vyjadrila znepokojenie a nespomenula ani slovkom e, otrasné slova e, prezidenta Bašera, ktorý e, hrozil, že odreže medzinárodným pozorovateľom jazyky alebo prsty. Myslím si, že tu je tendencia sa sústrediť na CPA, čo je dôležité. Samozrejme, musíme naďalej sa tam angažovať s tým, aby v Južnom Sudane nevznikol E, nejaký e, e, takmer neexistujúci štát alebo diktatúra, čo je veľmi pravdepodobné. Ale kľúčová otázka demokratických zmien, demokratických transformácií na severe Sudánu sa nerieši. Som vyslovene otrasená tým stanoviskom, ktoré hovorí, že nemáme svoju vlastnú autonómnu stratégiu pre Sudán, sledujeme iba v stopách Ameriky. To isté sa týka aj Ginej Bisau. Na základe toho, čo ste povedali vy a čo sa povedala včera vo výbore pre bezpečnosť a obranu. Ak by sme mohli niečo robiť v Ginej Bisau, to by bolo práve Európa a nie Spojené štáty, ktoré vravia, e, že sa toho ujmú. Ďakujem. La parola... A slovo e, má pán kolega Lízek. Ďakujem veľmi za vystąpienie. Veľmi pekne, pán eh, predseda, ďakujem, pán eh, eh, rediteľ, za vaše vystúpenie. Chcem sa opýtať jednu otázku, ktorá je dôležitá, pretože týka sa to Európy a členských štátov Rady Európy. Mám na mysli Gruzinsko, luxemburské závery ohľadom E, legitimity, e, je to v poriadku, nik nemá proti, nič proti e, konkrétnemu zneniu, ale potreba zachovať nezávislosť, zvrchovnosť a územnú celistvosť Gruzinska, že táto potreba bola potvrdená. Našťastie nezávislosť a zvrchovanosť stále existuje, ale je tu problém územnej celistvosti Nemohli by ste niekoľko slov povedať o e, rozprave na túto tému, pán e, rediteľ? Rada alebo Európska únia majú nejakú predstavu ohľadom toho, čo treba robiť na zabezpečenie územnej celistvosti. E, e, e, Gruzinska je dobré, že sa e, rokuje v Ženeve, ale jedinou výhodou týchto rokovaní je to, že sa konajú. Otázka znie, či chceme niečo urobiť navyše, napríklad rokovať s Ruskom na túto tému? To... Poslednú pripomienku, pán Tigolfer. Ďakujem, pán predseda. Me, e, Noviny International Herald Tribune včera oznámili, že Európska únia sa zúčastne konferencie e, OSN ohľadom nešírenia jadrových známy, ale e, nemá dohodu ohľadom e, zniženie nukleárnych zbraní a citujem nemenovaného diplomátu, ktorý hovorí, že je to sklamanie z hľadiska podpory odzbrojovania. Pán Cooper, aj vy vzdeláte toto sklamanie, alebo ste spokojní s tým stanoviskom, ktoré má Európska únie vo vzťahu k tejto konferencii. A druhá otázka týka sa rozhodnutia na Ukrajine, kde parlament v rozpore s ústavou e, schválil dohodu o Černomorskej flotílii, ratifikoval túto dohodu. E, vítate e, túto dohodu, pretože to znižuje napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, Ukrajinou alebo ľutujete toto rozhodnutie, pretože to e, predlžuje cestu Európy do nášho spoločenstva, alebo je nám to jedno. Prego, doktor Cooper, a 5 minúty, 5 Nech sa páči, doktor Cooper, máte 5 minút na odpovedanie. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka e, pani Anne e, Gomez. Tu by som chcel uviesť, že diskusia na rade e, predovšetkým sa týkala budúcnosti procesu CPA a nedívali sme sa smerom späť na voľby. Je síce pravda, že vyhlásenie rady ohľadom volieb bolo pomerne diplomatické nebolo také rozhodné, v mm, žiadnom prípade nie tak, ako to povedala pani Gomez, ale podľa, na, podľa mňa po vecnej stránke nie medzi nami rozdiel. Je to skôr e, rozdiel e, vo forme vyjadrenia sa. Rovnako si nemyslím, že je veľký rozdiel medzi nami, e, čo sa týka našich cieľov. Aj nás znepokojuje to, čo by sa mohlo stať na juhu, a znepokojujú nás rizika násilného konania v rôznych formách. A práve preto diskusie e, e, v rade boli predovšetkým zamerané na budúcnosť. Nepochybne e, voľby, použijem diplomatickú reč, boli s veľkými nedostatkami. Napriek tomu nás prekvapilo to, že otvorili pokojný politický diskurs e, v Sudáne. To sa nestáva každý deň. Taktiež nás prekvapilo, že rôzne pozorovateľské misie boli e, vítané aj tými e, stranami, ktoré v tom čase bojkotovali voľby. Čiže v Sudáne je záujem o návrat k politike a to bolo tým prvým krokom a nie úplným úspechom. A ešte jedna poznámka. O Guinee Bissau e, skúmame e, naše stanovisko. Nemyslím si, že e, opustíme túto krajinu. Je to skôr otázka toho, ako by sme mohli pokračovať v našej činnosti v tomto štáte. Pán Lisek ohľadom Gruzinska, to sa spomína v záveroch, i keď sa o tom nediskutovalo na rade. Samozrejme, sme odhodlní podporiť e, územnú celistvosť Gruzínska. Diskusie v e, Ženeve A to e, nie je otázka, sa môže dosiahnuť pokrok na teraz. Títo diskusie v Ženeve predovšetkým sa snažia posilniť stabilitu v teréne prostredníctvom týchto diskusí v Ženeve sme sa dohodli s ostatnými stranami, z ktorých Rusko je najdôležitejšia strana, o tom, ako riešiť prípadné e, incidenty. Prvým cieľom e, e, v situácii ako v Gruzínsku je vytvoriť stabilitu a bezpečnosť pre miestnych obyvateľov, vytvoriť pokojné vzdušie. Ak sa toto podarí, potom neskôr môžeme sa snažiť riešiť aj politické problémy, ktoré súvisia s územným, e, celi, územnou celistvosťou. Bude to dlhý proces, ale budeme pevní v našom stanovisku. Samozrejme, rokovania e, ohľadom e, v Ženeve, prepačte, sa týkajú Ruska a Gruzinsko je stále na programe rokovaní s Ruskom. Aj pani Einsteinová prednedávno v Moskve o tom hovorila. Hovorí o tom pri každej príležitosti. Otázka nešírenia e, jadrových zbraní. Rada sa priamo ne, e, otázkami e, počtu e, jadrových hlavíc. Ale v porovnaní s ostatnými jadrovými mocnostiami európske Eh, eh, krajiny majú eh, úroveň týchto zbraní, ktoré sú minimálne na odstrašovanie prípadného nepriatelia. Čo sa týka stanoviska Európy pri prehodnotení režimu nešírenia, sme zdôraznili potrebu vyváženia všetkých prvkov odzbrojovania a mierového použitia a nešírenia týchto materiálov Ukrajina. Ukrajina je prioritná. Som presvedčený, že sa k tomu vrátime. Ukrajina je tiež zvrchovaný štát a musí samostatne rozhodnúť o tom, ako e, správať svoje vzťahy s Ruskom. Nikdy sme nepovažovali za správne pokúšať sa oddeliť Ukrajinu od Ruska, je nevyhnutné, že e, e, musia mať dôležitý vzťah, pretože e, sú susednými štátmi a vôbec to nevnímame ako súťaž. A ako som povedal, je na ukrajinskej vláde, aby sa samostatne rozhodla o tom, ako bude organizovať svoje vzťahy s Ruskom ale zase ide o otázku, ktorá nebola diskutovaná na rade, i keď sa nebude diskutovať v hľadnej budúcnosti. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem vám všetkým. Ďakujem vám, eh, doktor Cooper, za vašu spoluprácu a za vaši príspevok, ktorý ste ktorý nám prehlbili a rozšírili vedomosti. A teraz budeme pokračovať my v našej práci a s vami sa rozlúčime. Ďakujeme, dovidenia. No, Bene, passiamo al... Teraz prejdeme na nasledujúci bod nášho programu a je to práve Európska služba pre vonkajšiu činnosť. E, rada, ktorá sa konala e, minulý týždeň, e, sa urobila kompromis a zhodla sa na texte o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ktorá definuje pozíciu rádiu ako pozíciu negociácie s parlamentom a práve pre tento dôvod, e, preto sa nám zdalo e, e, vhodné pre, na, pre nášho spravodajcu pána Elmara Brokka a pána Peferhovštada prezentovať tento dokument, ktorý by prezentoval operatívne termíny a konkrétne body, ako aj všeobecné, ktoré boli vyslovené v ich dokumente. A Teraz prejdeme k hĺbšej diskusii na túto dôležitú tému a preto dám e, slovo pánovi spravodajcovi Elmarovi Brokovi, aby nám, nás e, oboznámil zo e, správou toho, čo sa dialo v rade a s hlavnými bodmi toho dokumentu, ktorý bol rozdaný. Nech sa páči, spravodajca Brok. Ďakujem pekne, pán predseda. Dokument, ktorý bol vám predložený, je naozaj iba pracovný dokument, ktorý sa stále mení a chcel by som hneď na začiatok vás e, e, výzvať, aby ste mi oznámili, ak by ste mali nejaké návrhy, ktoré by sme mohli zapracovať. Potom by e, sme potom tento pracovný dokument mohli predložiť ako správu. Keď sa bude prekladať ďalšia verzia ohľadom zamestnaneckého poriadku, v niektorých bodoch sú potrebné mm, zmeny, tam sa musíme zjednotiť. Treba si všimnúť, že na konci v konečnom dôsledku tu nebude e, jeden, ale 4 až 5 dokumentov. Musí, budeme sa musieť o nich rozhodnúť. A musíme sa rozhodnúť, čo bude obsahovať ktorý dokument. A, a na základe toho, čo sa najľahšie presadzuje. A nám musí byť absolútne jasné, že bez ohľadu na to, čo obsahuje tento dokument, e, to, čo e, máme ako pozmeňujúce návrhy pre rozhodnutie rady, nie, nesprávne pre spoločné e, stanovisko rady v súvislosti s rokovaniami. Tu nie ide o formálne rozhodnutie. Musíme sa pozrieť, čo všetko treba tam zmeniť, čo treba zapracovať a prečo. Pri týchto e, e, záveroch rady, e, rozhodnutí rady máme postup, konzultačný postup a rada môže všeličo zmeniť v oblasti finančných a zamestnaneckých máme právo spolurozhodovania a musíme položiť veľmi podstatné otázky, ktoré majú kľúčový význam pre naše rozhodovacie pravomoci z hľadiska personálu a rozpočtu musíme stanoviť postup, e, akým spôsobom do budúcnosti budeme presadzovať svoje spolorozhodujúce e, právomoci. Nemusíme sa spoliehať na všeobecné formulácie a potom e, v rozhodnutí rady sa rozhodne o tom, že sa to bude prehodnocovať v roku 2013 a že sa to zmení v náš neprospech. Myslím si, že mali by sme to z taktického hľadiska správne všetko zohľadniť Napríklad pri e, článku 6 v tomto dokumente máme určité zmeny e, v rozhodnutí rady a s pánom kolegom Rabkom sme dospeli k e, vodu, že mnohé títo rozhodnutia sa skrátia, pretože patria nie do rozhodnutia rady, ale skôr do zamestnaneckého poriadku. A musíme dostať tento nový text, nové znenie zamestnaneckého poriadku a už potom na základe toho rozhodovať a toto predložíme v našej správe. E, rozhodnutie rady alebo zjednotenie e, rady v tomto smere je podľa mňa základom na e, prerokovanie, aby sme to vyvieli správnym smerom, ale nie je to všetko. Pri našich návrhoch už je hrnuté stanovisko e, e, rady. E, snažíme sa to prevzať po formálnej stránke. Ide o zmenu materiálov pani Estenovou, ale je to zohľadené v stanovisku rady. A tu by mohla byť určitá zhoda. Mám aj kľúčové rozdiely Mm, mm, e, e, hovoríme o tom, že to musí byť pri komisie, že to musí byť z hľadiska organizácie rozpočtu a stále trváme na tom, že aj správny rozpočet by mal byť súčasťou časti 3, prípadne novej časti 6. Jasne hovoríme o tom, že je to služba sui generis, a je prirodzené, že v prípade e, e, personálu a rozpočtu musia existovať e, vlastné pravomoci samotnej služby a vysokej predstaviteľky v súlade so zmluvou a musíme zapracovať všetko, čo zostáva v posobnosti rady a prípadne komisie. Chceli by sme osobitne poukázať na to, že rozpočtové mm, kompetencie e, všetko e, k tomu patrí, e, musí zostať v pôsobnosti parlamentu. Samozrejme aj OLAF má určité, určitú povahu organizácií sui generis a práva parlamentu sa musia uplatniť a musia, musíme o tom presvedčiť radu. A stále ešte nás čaká táto práca musia e, prísť stadiaľ určité e, návrhy a musia nadobudnúť určitú kritickú e, masu. V oblasti zamestnanského poriadku jasne hovoríme, čo chceme dosiahnuť. Napríklad otázka lojality Napríklad v bode 7 sa hovorí o tom, že e, pracovníci e, služby budú vykonovať svoje e, povinnosti iba v záujme únie. Pokiaľ by rada chcela, aby jedna tretina spolupracovníkov služby pre vonkajšiu činnosť predstavovali národné diplomatické služby a budú sa tam musieť vrátiť, potom ich lojalita bude e, voči e, domovskému štátu. A pot, pretože práve ich ministerstvo zahraničia rozhoduje o ich budúcej kariére. A tu musíme hľadať iné riešenia, možnosť, aby e, títo pracovníci sa mohli rozhodnúť, že zostanú v službe pre vonkajšiu činnosť a tým samozrejme stratia možnosť návratu do domovskej diplomatickej služby. Je to principiálna otázka. Vznikám dojem, keď rozprávam eh, s predstaviteľmi národných eh, diplomatických služieb, že práve v tejto personálnej oblasti že eh, táto služba pre vonkajšiu činnosť sa vníma ako vlastníctvo e, národných štátov. A potom e, to ovplyvní aj našu spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku. E, a tu by sme mali e, e, jednoznačne e, povedať, že v otázkach, ako je personál a pridruženia ku komisii, že väčšina úloh, ktoré bude riešiť služba, budú komunitárne úlohy. My sme to jasne povedali v našich pozmeňujúcich návrhoch, že pôjde o dve úlohy. Pôjde o spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku a to musí byť e, e, e, snaha vytvoriť koherentnú politiku vo vonkajších vzťahov. Pôjde o dohodu, o zhodu medzi aktérmi, predovšetkým zo strany komisie. Zmluva musí to jednoznačne zdôrazňovať a je jasné, že táto služba nebude iba v takých jedných rukách, E, e, to musíme v jednotlivých bodoch jasne e, vysvetliť. Chceme taktiež jednoznačne povedať, že otázka politického zastúpenia musí byť správne vyriešená. V stanovisku rady konštatujem, že úloha generálneho tajomníka nie je až taká politicky nabitá, ako sa pôvodne predpokladala je to skôr taká administratívna úloha. A, a na jednom e, zrejme som, dúfam, správne pochopil pána Kristofersena. E, ak som ho správne pochopil, tak potom pán Kristofersen e, povedal, v prípade neprítomnosti vysokej predstaviteľky v otázkach komunitárnej kompetencie ju môžu zastupovať eh, pred parlamentom alebo inde komisári. Eh, to je návrh, ktorý eh, vychádza z materiálu pána Vrchovstata. A je tu možnosť rady rokovať o tom, čo sa deje v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky, ale potom komisári to nemôžu e, e, zastupovať prípadne môžu byť zastúpení komisármi, удобное поставление e, obdobné postavenie. отповедал kolega э, na Купера Kupera z э, politického заступения Myslím si, že to bolo dobrým dôkazom toho, že takéto otázky, e, napríklad aj ohľadom Ukrajiny, by mali byť uspokojivým spôsobom zapovedené. To je práve to, čo chceme dosiahnuť. V tejto otázke sa môže niečo udiať a potom treba zabezpečiť spoluprácu pani Eštanovej s príslušnými e, komisármi s tým, aby to e, viedlo k rozumnej koordinácii politiky s tým, aby sme e, e, e, dosiahli potrebnú koherentnosť v dôležitých oblastiach, či už rozvoju politiky, alebo plánovanie činnosti služby, implementácii a financovanie činnosti komisie. Treba zabezpečiť spoluprácu pri realizácii spoločných návrhov e, e, toho, ktorého komisára vysokej predstaviteľky e, napríklad v oblasti politiky susedstva a v ostatných oblastiach. Nož táto potreba je jednoznačná. Chceli by sme mať e, e, ročný rozpočet. A chceli by sme pripraviť návrh, ktorý sa týka rozpočtu. To znamená, že e, to musí byť z hľadiska rozpočtu e, neutrálny, pretože e, jedna tretina pracovníkov príde z národných diplomatických služieb, ktorých budú platiť. A to znamená, že niekde budú musieť prepustiť zamestnancov. Na druhej strane treba jasne povedať, že všetci e, staré zamestnanci služby budú, platiť, budú platené z nášho rozpočtu a nie z rozpočtu členských štátov. Napríklad e, existujú e, klasickí národní experty, tzv. výslení pracovníci. Myslím si, že ich počet treba obmedziť Napríklad jedna tretina to sú e, národní úradníci, potom vojenskí e, pracovníci nie sú národní pracovníci. Potom existujú pracovníci národných ministerstiev, e, ktorí nie sú platení. môže dojsť tomu, že táto služba Európskej únie bude podplatená a nebude mm, braniť záujmy únie. Musíme zapracovať nejaké bezpečnostné e, záruky v tomto smere. E, treba takisto e, zistiť zemepisnú rovnováhu, rodovú rovnováhu. Sú to otázky, ktoré súvisia s rozvojovou politikou. Treba zabezpečiť predpoklady pre realizáciu koherentnej politiky s tým, aby sa to nestala nástrojom e, vonkajšej politiky. netreba pripustiť e, to a treba predložiť príslušné pozmeňujúce návrhy. Čo je ešte dôležité? Čiže e, nástroje, ktoré sú spomenuté v článku 8, zostanú v pôsobnosti e, komunitárnej politiky, pokiaľ ide o konečné rozhodovanie. Je to e, v zásade aj e, v návrhu pani Eštanovej. Ide o nástroje na zabezpečenie stability, ale existujú určité nedostatky alebo nejasnosti v oblasti spolupráce medzi vojenskými civilnými zložkami pri krizovom manažmente Myslím si, že musíme si dávať aj na túto vec pozor. Samozrejme, e, členské e, štáty znepokojujú otázka e, vojenských zásahov. Nesmieme prikročiť určitú hranicu, aby sme neobchodovali s citrónami. Musíme si ponechať určitú flexibilitu to však e, e, znamená, že musíme e, mať dôveru, že v radu, ale na druhej strane aj rada aj komisia musia dôverovať nám pri realizácii komunitárnej politiky a musíme mať určitú kombináciu právomoci pri krízovom eh, manažmente, aby eh, sa to neriešilo čiste eh, vojenskými prostriedkami. Niekedy si to vyžaduje logistickú podporu. Treba zabezpečiť správnu dielbu kompetencií právomoci a koordináciu. Toto je podľa mňa dôležitý bod a posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, to je to, čo ich bude 4 alebo 5. To je e, záležitosť politickej kontroly. E, naše základné skúsenosti za zmluvou e, musí byť tu odzrkadlené, ale napríklad otázka politickej kontroly, kedy musí dôjsť k konzultáciám, kedy e, veľveslanectvo alebo špeciálne e, predstaviteľ sa musia rozhodnúť pre určitý krok, kedy e, sa objaví správa rady, čo sa stane s utávenými dokumentmi. Všetky tieto záležitosti môžu byť súčasťou rámcovej dohody s komisiou a ak existujú určité štandardy a normy, mohli by sme ich prebrať a je to predovšetkým otázka toho, kedy budeme konzultovaní pri e, rozhodnutiach o určitých mandátoch misií v otázkach stratégie príslušných podkladov. Musíme hľadať niečo ako memorandum e, o porozumení medzi e, našim parlamentom a pani Eštonovou Musíme e, e, konať transparentne, e, musíme mať možnosť vypočuť si radu. Sú určité body, ktoré treba prerokovať, no ale to je téma na neskoršiu rozpravu. treba dosiahnuť kritickú motu dohody. musíme e, vedieť posúdiť e, nariadenie rady predtým, ako ho schválime a e, nariadenie rady, ktoré neschválime, potom z akých podmienok schválime zamestnanecký poriadok alebo finančné nariadenie je potrebné dosiahnuť jednotnosť a a keď e, preberieme tieto podklady, potom by sme e, mali sme vyhlasiť, že tieto oblasti by nemali byť prekážkou a mali by sme zabezpečiť pokrok aj v tomto smere. Ďakujem pekne. Grazie, kolega Brok. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Brok. Poradie e, pripomienok pána Ferhovštata, ktorý je tu za e, ústavný výbor, pán Ombra a samozrejme všetci tí, e, ktorí chcú požiadať o slovo. Takže aby sme e, začneme okamžite s pánom kolegom Ferhovštatom. Pripomínam, že vo svetle faktov, vzhľadom na to, že máme veľa žiadostí o, o slovo, sme vo veľmi časovom strese a musíme ten čas obmedziť na dve e, minúty. Samozrejme, nechcem, nechcem aby nastala situácia, že niekomu slovo nedám. Euh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. No, e, to, čo musíme spraviť, je, že musíme zdôrazniť všetko to, čo povedal pán Brok a rozhodne s tým súhlasím. Ako určite dobre viete, to sú rozhodne tie isté typy pozmeňujúcich návrhov, ako už aj boli predložené. A rovnako to bolo predložené aj na našom vlastnom výbore, na výbore pre ústavnoprávne záležitosti. To zaznelo už aj dnes ráno, no a práve preto vám môžem rovno povedať, že reakcia na tieto pozmeňujúce návrhy v našom výbore bola pomerne pozitívna a najmä keď hovoríme o pozmeňujúcich návrhoch, e, ktoré predkladal pán Brok, ako aj ja, výboru pre ústavnoprávne veci, tak tam bola pozitívna odozva. To je prvá vec, čo som chcel povedať. Druhá vec, čo chcem povedať, je, že chceme zdôrazniť, ako naozaj mimoriadne dôležité je, aby tu neustále prebiehala takáto úzká spolupráca v rámci našej e, zahraničnej politiky a toho, čo pozmenujeme o výboroch. Máme tu napríklad e, nástroje pre rozvojovú pomoc. Ja a pán Brok sme sa aj zúčastnili rokovania výboru a rozhodne oni majú tiež svoje vlastné požiadavky. A keď sa pozriete napríklad na to, čo sa nachádza v návrhoch, ktoré prichádzajú z rady, keď tam vidíme tie horizontálne témy, ktoré otvárajú oni. A potom, keď hovoríme napríklad o o to, akým spôsobom e, pokryť geografické témy, tak je to e, služba pre vonkajšie vzťahy, keď to je implementácia, vráte sa to naspäť do komisie a tak ďalej. E, myslím si, že keď sa pozrite na naše pozmeňujúce návrhy, my sme opustili túto štruktúru, my sa snažíme celý systém výrazne zjednodušiť. Všetko, čo sa týka programingu, bude robiť vonkajšia služba, všetko, čo sa týka implementácie, tak sú to iné služby komisie. Ako je to možné? No je to presne práve vďaka tomu, že tu existuje takéto úzke prepojenie medzi komisiou a službou pre vonkajšie vzťahy. To je práve tá základná e, filozofia v tomto e, kontexte a filozofia v pozadí našich pozmeňujúcich návrhov. A práve preto sme navrhovali, aby e, sa to vsunulo do sekcie 3 rozpočtu. Práve preto, že sekcia 3 rozpočtu je jedna z tých najdôležitejších častí, to je tá najdôležitejšia kapitola, tá je zameraná na financovanie komisie. No a Posledná poznámka, ktorú chcem povedať, pán predseda, je, že rozhodne nemôžeme vylúčiť, že budeme potrebovať ďalšie pozmeňujúce návrhy nad rámec tých, ktoré sme už predložili. Ak rada nedokáže súhlasiť s našimi pozmeňujúcimi návrhmi, tak potom to môžem povedať eh, tak, tak že budeme potrebovať iné pozmeňujúce návrhy tak, aby všetky aspekty eh, tejto činnosti spoločenstva e, boli opäť navrátené komisii, čiže tamto musíme opätovne navrátiť celé na prerokovanie. Takže celý ten dokument sa vráti a či už teda budeme musieť predkladať e, tieto návrhy alebo nie, to bude závisieť len od reakcie rady a závisí to od toho, ako budú reagovať na pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili dnes. A je tu stále možnosť, že budeme musieť priložiť ďalšie pozmeňujúce návrhy, keď napríklad budeme hovoriť o susedskej politike alebo o ďalších témach, tak je celkom pravdepodobné, že tieto témy budeme musieť potom opätovne presunúť z portfólia vonkajšej služby do komisie, pretože inak nemôžeme vytičovať e, jednotlivé súbory aktivít alebo zodpovednosti a nemôžeme delegovať pravomoci preč od komisie. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. A teraz eh, Roberto Gualtier, nech sa páči. Dve minúty. Dve minúty, áno, ďakujem. Myslím si, že eh, tie pripomienky, čo tu bolo prednesené eh, v rámci tohto dokumentu, predstavujú súčasť dokumentu, ktorý obsahuje aj e, množstvo návrhov, ktoré boli vzniesení v posledných dňoch a týždňoch a ktoré sme e, predložili potom a posunuli ďalej spravodajcom. E, naša skupita má vždy pragmatický prístup, ktorá vychádza skôr z princípov ako nejakých daných formul. Sú to princípy parlamentnej kontroly, koherencie, samozrejme zahraničnej akcie a e, vytvoriť most e, most medzi jednotlivými vládami, členskými štátmi a samozrejme zachovajúc tak e, komunitárnu dimenziu na ďalší rozvoj. Položím a odstavím na chvíľu na bočnú kolaj ontologickú otázku, inštitucionálnu, a prejdem na parlamentnú kontrolu. Dokument obsahuje množstvo dôležitých bodov a niektoré z nich už boli pridružené e, k dohodám, dodatočným dohodám a myslím si, že by sme ich mali tu a e, spomenúť aj tu. Je to napríklad clearings e, v parlamente, sú to napríklad o dokument o samitoch a je nesmierne dôležitý aj odkaz na reformu na medzinárodnú e, dohodu FSIP, pretože si myslím, že reforma tohto druhu e, jednotlivých misií môže byť nesmierne dôležitá a jedna z najdôležitejších, ktoré e, parlament môže v týchto rokovaniach dosiahnuť. Čo sa týka koherencie, E, čo sa týka e, akcií medzi jednotlivými vládmi členských štátov. Tento dokument predstavuje možnosť, e, ktorá je podriadená službe komisie a myslím si, že je to veľmi dôležitý návod alebo e, usmernenie strategického charakteru, ktoré vedie k ďalšiemu rozvoju, ktoré v množstvoch prípadoch, a ako povedal už kolega Ferhofstadt, ponúka iné riešenie e, tejto e, služby vzhľadom na komisie a, a bude vyžadovať inú formuláciu tejto služby a takisto aj iné programovanie finančných nástrojov na jej, na jej financovanie. A toto sa samozrejme v našich myšlienkach a zamyslení neustále opakuje. Ďakujem za skupinu ALDE, eh, pán Grams, Grams. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som zobral s veľkým záujmom, e, zobral do vedomia vystúpenie pánu spravodajcov. Je veľmi dôležité povedať, že je to určité prepojenie eh, s inými rozhodnutiami. Pokiaľ ide o jednotlivé body, No, považujem za politické jedro našej diskusie o tom, ako bude organizovaná, mm, organizovaný krízový manažment, či pôjde o vojenské riešenie alebo skôr o integráciu civilných a bezpečnostných zložiek. Myslím si, že tento návrh sa oberá správnym smerom. Samozrejme, treba dopracovať detaily, ale čo je tu dôležité, že e, v tomto texte určité zvláštnosti, špecifika personála. Ehm, treba zdôrazniť predovšetkým eh, v vojenskej oblasti eh, nikdy nebolo problémom, že rovnakí eh, ľudia, ktorí mm, budú riešiť krízové situácie, budú mať osobitné postavenie ehm, v zahraničnej v prvom každej činnosti. Myslím si, že treba zabezpečiť aj prepojenie so zamestnaneckým poriadkom a jasne to zdôrazniť. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je to zastúpenie. Pán Brok hovoril, že budeme mať e, e, dvoch zástupcov, bude to generálny tajomník, že dôjde k určitému úzkomu miestu v oblasti generálneho tajomníka a treba mm, premýšľať, čo bude generálnym tajomníkom, e, čo bude generálnym rediteľom treba, aby sa to zabudovalo do koordinačného mechanizmu. Pôjde o zlušenie rôznych kultúr a myslím si, že je tu veľmi dôležitá koordinačná úloha komisárov, e, vysokého predstaviteľa, generálneho tajomníka a potom, ak sa to podarí e, dorobiť, e, potom sme si splnili svoju úlohu. Tempo perfetto. Ďakujem za dotočanie času. A teraz e, e, za za skupinu VERT pán kolegyňa Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Brokovi za e, mene tohoto výboru, že naozaj bolo možné e, zohľadiť niektoré z tých otázok alebo poznámok, ktoré sme my chceli predložiť e, ohľadom služby pre vonkajšie vzťahy a mám pocit, že táto, tento návrh to oveľa lepšie akceptuje ako ten, ktorý bol pôvodne predložený. Ďakujem pekne za túto ústretovosť. Rovnako súhlasím aj so všetkým tým, čo povedal pán Brok len by som chcela možno špecifikovať eh, jednu alebo z dvoch a chcem otvoriť ešte tie otázky, ktoré sú stále pre nás dôležité. Jedna sa týka politického zastúpenia a pán Brok má naozaj veľmi pravdu v tom, eh, hovoril aj o tom pán Donžon. Eh, spomenuli sme vyjadrenia pána Kupra. Dokazuje to, že naozaj potrebujeme politické zastúpenie. Ospravedlňujem sa, že to tak musím povedať, ale tak to je ehm, jedna z tých vecí, ktorá je pre nás, ktorá je pre nás dôležitá ohľadom finančných nástrojov, je veľmi dôležité, aby v tomto smere bola jasne rozdelená zodpovednosť a aby to neustále kontrolovala komisia. To je stále niečo, čo je podľa nášho názoru dôležité. Okrem toho, ešte stále nemáme odpovede ohľadom zodpovednosti. A to je možno niečo, čo sa upraví až v tých, v vnútornom poriadku alebo vnútorných eh, dokumentoch. Ďalšia téma, ľudské práva sme naozaj veľmi radi, že tu budú kontaktné body pre ľudské práva a demokraciu vo všetkých delegáciách. Ale e, v samotnom texte, keď teraz sa odkazujeme na radu, nie je to ešte stále jasné a malo by to byť jednoznačne vyjasnené, aký typ ľudských práv to sú, či to je direktorát, či to je oddelenie pre ľudské práva, aká bude tá špecifikácia. Stále to ešte nie je jasné a malo by to byť ozrejmené Zároveň aj keď v delegáciách bude mať kontaktný bod pre ľudské práva a demokraciu, tak v takom prípade vlastne to rejiteľstvo, alebo čo to bude, by malo mať priame prepojenie aj na otázku ľudských práv a demokracie. K ďalším témam, čo je pre nás dôležité, je to, aby služba pre vonkajšie vzťahy bola otvorená pre zástupcov e, národných ministerstiev, nie len pre zástupcov diplomatickej služby, napríklad ľudí z oblasti ministerstiev pre rozvojovú pomoc a tak ďalej. To je naozaj kľúčové preto, aby sme mali dobrú a efektívnu a širokú službu pre vonkajšie vzťahy. Ďalej, čo sa týka programu, sme naozaj veľmi radi, že to je upravené pre zamestnancov, ale čo nám to stále chýba, e, je vlastne otázka rodového zosúľadovania v rámci e, tých vnútorných dokumentov pre, pre personál a pre zamestnancov. Za skupinu GUE Eh, pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už chcel by som poďakovať e, e, pánovi Ferst. Už som ďakoval pánu Ferstokovi za kolegiálne spoluprácu, to isté hovorím aj voči pánovi Brokovi. Otázka mm, rozhraní, teda spolupráci medzi oblastiami ktoré patria e, služby pre vonkajšiu e, činnosť a ďalším nástrojom, ktoré tam nepatria, napríklad obchodná e, politika a podobne. A tu vo výbere AFED by som chcel spomenúť ešte jedno hľadisko, ktoré sa nevyskytuje v spoločnom materiáli oboch spravodajcov. Je to prevencia občanských konfliktov Predtým sa hovorilo o rôznych oblastiach, civilný smer a o vojenský smer. Teraz by sa to malo riešiť spoločne a nie je celkom jasné, ako v prípade riešenia kríz, a to je veľmi e, e, bola zaujímavá výmena, e, výmena názorov s namestníkom garantov Nikolaj Sen v oblasti prevencie konfliktov. Myslím si, že mali by sme mať osobitný odbor pre prevenciu kríz a e, ďalší odbor pre podporu vojenských e, zásahov a misií. A je to aj možnosť parlamentnej kontroly a spolupráce, e, aj určitá úloha komisie, ďalej rozvojová politika, Mali sme e, e, viaceré výmeny názorov, ale chcel by som predsa len poukázať na to, že parlament by mal veľmi e, pozorne sledovať svoje kompetencie prá- právomoci, aby nedošlo k zanedbaniu tých spolurozhodovacích právomocí parlamentu. Ďakujem. V tomto momente pán kolega Salafranka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem rovnako pekne aj pánovi Brokovi a Ferovšatovi za ich prácu. Myslím si, že to je naozaj bod, ktorý je kľúčový v diskusii, ktorá práve prebieha. A to je práve dôležitosť toho, že musíme počerknúť eh, politickú dohodu, ktorá sa dosiahla na úrovni Rady ministrov. To je zároveň východisko pre rokovanie. Pán Brok nám dostatočne dobre ukázal, že nemôžeme sa vyjadriť, nemôžeme poskytnúť svoje stanovisko k tejto téme skôr, ako budeme mať naozaj dobre zabezpečené tie podmienky, ktoré si vytýčil Európsky parlament. Tento Projekt, eh, pán predseda, hovorí, že bude schvalovaný v krátkom čase radou a že od mesiaca po jeho schválení vysoká spolomocnenkyňa nám predloží aj finančné aspekty návrhu. Myslím si, že urobíme veľkú chybu, ak vyložíme všetky svoje karty teraz v situácii, keď má parlament právo spolurozhodovať o týchto témach, rovnako ako o štatúte zamestnancov, ako aj o financovaní. A práve preto je veľmi dobré, ako navrhuje aj pán Brok, aby sme neposkytli svoje stanovisko až do momentu, kým nedostaneme plné záruky tých podmienok, ktoré sme predložili ako Európsky parlament. Myslím si, že tie návrhy, ktoré povedal pán Ferovštát, rovnako ako aj pán e, Brok, sú majú naozaj význam, e, sú veľmi dôležité, najmä keď hovoríme o plnej osobnej a rozpočtovej zodpovednosti vysokej spolomocnenkyne a umožnite mi ešte povedať, povedať jeden návrh a jeden, jeden, jeden komentár. Keď hovoríme o regulácii tohoto politického aspektu v odseku 2b, bolo by zaujímavé, keby Európsky parlament eh, mohol integrovať tento mechanizmus politickej koordinácie eh, do svojej činnosti, okrem iného aj preto, pretože vysoká spolomocníkyňa vo svojom návrhu hovorí, že bude konzultovať s Európskym parlamentom eh, základné aspekty a podstatné aspekty zahraničnej politiky Európskej únie a že zabezpečí, že, sú, že získajú aj podporu na úrovni rady v rámci tejto logiky si myslím, pán predseda, že by bolo veľmi dobré, keby aj parlament mohol byť zahrnutý do mechanizmu koordinácie. E, minimálne kvôli tomu, že tieto návrhy sú pod, dobre odôvodnené a myslím si, že vytvárajú veľmi dobrý pre, predpoklad preto, aby sme to mohli celé posunúť dopredu a schváliť. Ďakujem veľmi pekne. Musím rešpektovať čas a teraz na slovo pán Svoboda, nech sa páči. Teraz na slovo pán Svoboda, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naozaj je to veľmi dobrý materiál, ktorý sme dostali. I mám iba niekoľko poznámok. Poprvé, nie som celkom presvedčený o tom, že vzťah medzi parlamentom a vysokou predstaviteľkou e, by sme len v súčasnosti e, e, riešili. Chcel by som mať niekoľko takých zásadných etablovaných vecí. Samozrejme, detaily sa môžu vyriešiť neskôr. Po druhé, súhlasím s tým e, úzkým prepojením s e, e, komisiou, s komisárom. Samozrejme môžeme uvažovať o tom, ako to dosiahneme, ale je to rozhodujúci bod, pretože komisári no, sú nám priamo zodpovední, ale nie sú vlastne s bodom 2b, s tým, ako je to tam sformulované. Komisáre máme, majú vo parlamentu svoju vlastnú pozíciu nechcel by som, e, e, aby komisári mali e, rovnaké postavenie ako ich zástupcovia. Zástupcovia sú zastupcami pani Eštonovou a komisári majú funkciu zastupovať ju, ale majú svoju vlastnú funkciu. A treba to sformulovať takým spôsobom, že koordinácia predovšetkým musí prebiehať medzi pani Eštonovou a komisármi a pri tejto koordinácie koordinácie aj vysokí zástupcovia môžu byť nejakým spôsobom angažovaní, ale nechcel by som dávať zástupcov na rovnakú úroveň ako komisárov. To by bolo v rozpore s, s základnou právnou úpravou. Mal by som ešte niekoľko ďalších poznámok, ale e, vo všeobecnosti e, podporujem e, celkové smerovanie tohto materiálu, ale chcel by som vás vyzvať, aby ste zvažili 2B my e, máme e, kontrolnú úlohu, musíme mať nezávislú kontrolu a nezúčastňovať sa tejto koordinácie. Ďakujem kolegyňa Autala e, z Verc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kolegyňa Lunáček už spomenula úlohu ľudských práv a chcela by som dodať trošku povahy, e, podstaty. Myslím, že naozaj veľmi dobrá situácia, e, pretože ako e, sa zdá byť rada zjednotená v tejto téme, aj parlament je veľmi zjednotený. A e, chcel by som zdôrazniť, chcel by som zdôrazniť v mene podvýboru pre ľudské práva, že naozaj pozícia k týmto jednotlivým dedikovaným oddeleniam alebo vyčleneným oddeleniam, ktoré sú navrhnuté v odseku 4 ohľadom ľudských práv, tak táto téma musí mať naozaj um, pokrytie, ale musí byť e, zaručená na vyššej úrovni. Nemôžeme byť spokojní s touto situáciou, kde toto oddelenie je len na tretej úrovni, kde jednoducho nemá ani dostatok priestoru, ani dostatok váhy, aby dosiahla e, vlastne tie rozhodovania na vysokej úrovni. Práve preto by sme možno mali zvážiť e, presnejšie vytýčenie práv a povinností pre túto entitu bez ohľadu na to, na ktorej úrovni sa bude nachádzať a mali by sme vážne zvážiť aj pre, premenenie tejto entity na akési, akési generálne riaditeľstvo. V súčasnosti, e, až do momentu, keď bol pán Solana osobne zastúpený e, v otázkach ľudských práv a práve prostredníctvom osobitného, osobitného personálneho zástupcu, nemali by sme dopustiť, aby sa otázka ľudských práv posunula na nižšiu úroveň. Okrem toho som presvedčená, že táto entita musí mať naozaj veľmi jasnú, vytýčenú zodpovednosť za integráciu a zosúľaďovanie eh, ľudských práv vo všetkých stratégiách pre jednotlivé krajiny. Bola som ale, bola som oba, začal som sa obávať, keď som si vypočula reakciu pána Ferovšata, e, ktorý hovoril, že rada si chce nechať politiku voči krajinám e, sama pre seba a horizontálne témy bude upravať komisia. A podľa môjho názoru to bude problém do budúcnosti pre budúcu integráciu ľudských práv. No a samozrejme vzdelávanie je veľmi dôležitá otázka. E, musíme zabezpečiť, aby tu bola adekvátna úroveň zamestnancov, aby sme mali adekvátny tréning a prípravu v rámci celej administratívy ľudských práv delegáciách. Grazie. Eh, la parola al kolega Severin. Teraz má slovo pán kolega Severin. Ďakujem, pán predseda. A chcel by som pogratulovať mojim dvom kolegom, eh, spravodajcom, že vyzdvihli eh, tie spoločné body náhľadu. Myslím si, že toto je dobrý dokument a myslím si, že sa nachádzame vo fáze, kedy už iba dolaďujeme tento dokument a toto doľaďovanie by malo viesť e, k spoločnej pozícii parlamentu, ktorý by malo byť vyjadriť e, voči e, iným európskym inštitúciám. Myslím si, že koherencia myslenia a plánovania a vykonávania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sú pomerne dobre zaistené eh, mechanizmami politickej koordinácie, ktoré by nás mali eh, priviesť ku koherentnému názoru a pohľadu, eh, čo by sme mali urobiť a aké sú naše ciele. A medzi inštitucionálne rozhrania, čo znamená koordinácia v konečnom dôsledku medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré majú podobnú úlohu alebo úlohu, ktoré môžu vykonávať spolu. Znamená administratívnu koordináciu, ktorá by mala byť viacej rozvinutá ako rola generálneho tajomníka a jeho aparátu. A myslím si, že e, ten rozpočtový rozmer by mal nasledovať túto koherenciu a myslím si, si že koherencia a zrozumiteľnosť e, rozpočtových postupov e, by mali byť v plánovacej fáze rozpočtu a e, pri výkone rozpočtu. E, nechcem vstupovať do detailov tohto mechanizmu, ale myslím si, že tento mechanizmus e, rozpočtového plánovania a jeho prezentácia a vykonávanie by malo byť koherentné. Myslím si, že tie kľúčové slova, ktoré musíme skontrolovať, či je naša práca dobre vykonávaná, vykonávaná je transparentnosť, spolahlivosť, koherencia a efektivita. Pokiaľ môžeme vytvoriť mechanizmus, E, ktorý je zodpovedný, e, za, zaistuje koherenciu a efektívnosť. E, môžeme to uviesť ku koncu k článku 2b, čo, je, čo spomínal pán Ferhofštát a pán Brok. Je to pozmenujúci návrh, ktorý prináša kompromis a, medzi pánom Salafrankom a pánom Svobodom. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem, pán Serius Bolsky. Áno, ďakujem, pán predseda. E, v prvom rade e, chcel by som vyzvihnúť prácu dvoch spravodajcov za prácu, ktorú vykonali. Je dobré, že máme spoločnú správu za obidva e, výbory a myslím si, že ďalšie výbory budú nasledovať politickú filozofiu tohto dokumentu a pridajú ďalšie detaily a myslím si, že bolo vynaložené veľké úsilie na inteligentný a koherentný prístup, ktorý má zaistiť E, silnú službu e, v rámci komunity a zabezpečiť pretože táto služba je naozaj veľmi zložitým hybridným, hybridnou štruktúrou. Čo sa týka to, tohto prístupu, znamená e, zdieľať so všetkými a všetkých prizvať k tomuto procesu, aby podporili to, čo je odrožené, od, od, čo sa odráža v novom, v novom článku 6.6 ktoré predkladajú konkrétne mechanizmy, ktoré by sme mali nasledovať. Myslím si, že e, práve tieto silné nástroje by mali mať e, legitimnosť vo všetkých e, štátoch a zo všetkých občanov a takisto by mala rešpektovať citlivé miesta ktoré a mali by odrážať diverzifikovanosť únie. Myslím si, že e, v konečnom dôsledku bude to e, negociácia, aby sme dospeli e, k spoločnému stanovisku a dospeli k filozofii, ktorá je správna. Ďakujem. Pán kolega Lözing má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán kolega Scholz už spomenul e, rozvojové nástroje. E, samotná predstava rozvojových nástrojov e, e, sa stáva veľmi e, významná. O nej sa diskutuje v súvislosti s rozvojovými organizáciami. A napríklad britská vláda požiadala kancelárov Black and White aby zvážila alebo posúdila súlad tejto činnosti z Lisabonskej zmluvou. Firma White and Case E, e, vidí e, v tejto koncepcii rozpor s Lisabonským s Lisabonskou zmluvou, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, pretože to vylúči rozvoju politiku. Citujem, ide o obmedzenie iba na spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku spolupráca v oblasti rozvoja zostáva mimo rámca spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, i keď e, e, e, patrí pod príslušné kompetencie. Myslím si, že mali by sme e, zohľadniť e, toto stanovisko do svojich materiálov, aby e, to zohľadňovalo takúto judikatúru. A to chyba mi v doterajších diskusiách E, samozrejme, e, e, komisár pre oblasť rozvoja má určitý, určitú možnosť dohľadu nad príslušnými nástrojmi, ale je to veľmi neprecízne sformulované. Rozvojové organizácie sa obávajú, že bez bližšieho spresnenia v prípade nezhody medzi komisárom pre rozvoj a vysokou predstaviteľkou rozhodovať bude práve vysoká predstaviteľka a preto bolo by dobre spresniť, že v takomto prípade rozhoduje predsa len komisár zodpovedný pre rozvoj. Grazie. Ďakujem. A teraz kolega Fám. Ďakujem pekne som koordinátorom skupiny socialistov a demokratov v rozpočtovom výbore a práve preto tu mám otázku, ktorá sa týka otázky finančného riadenia. V prvom rade myslím si, že sa už veľmi približujeme k akémusi spoločnému pochopeniu, preto chcem povedať, že sa mi správa veľmi páči. Som veľmi rád, že tu spomínate aj otázku medziinštitucionálnej dohody ohľadom rozpočtových e, otázok, pretože to musí byť tiež zmenené. Mám tu ale otázku, ktorá e, je predkladaná pánovi Brokovi tlmočenie mi to povedalo tak, že mali by sme s tým e, zaoberať ako so sui generis inštitúciou v rámci komisie. Ale to mi príde trochu protirečivé. Alebo je to organizácia sui generis, alebo je to v rámci komisie. Ak je to v rámci komisie, tak si musíme e, jednať ako s agentúrou. V takom prípade nepotrebujeme zmenu finančného riadenia. Ak je to ale organizácia sui generis, v tom prípade e, by sme naozaj nemali zaoberať sa s ňou ako s akokoľvek inou inštitúciou. Ale ak je to inštitúcia v duchu E, inštitucionálne dohody, ak je to napríklad niečo ako dvor auditorov alebo e, výbor regionov a tak ďalej, potom by sme to mali spomenúť v prvom odseku a malo by to mať svoju vlastnú, e, svoje vlastné finančné riadenie, rovnako aj vlastné absolutórium. Ak o tom ale budeme hovoriť ako o agentúre, potom je to niečo celkom iné, pretože potom to je integrované do komisie a nepotrebujeme žiadnu zmenu v prvom odseku o finančnom riadení. Takže podľa môjho názoru, čo tým myslíte? Myslíte organizáciu sui generis, ktorá bude mať vlastný administratívny rozpočet, vlastný Eh, rozpočet nielen v rámci sekcie 3, ale v rámci iných sekcií. Samozrejme, potom sú to operačné výdavky, s ktorými sa musíme vysporiadať eh, v rámci komisie. Ale to je jedna z tých hlavných otázok. Akým spôsobom s nimi budeme jednať? Či to bude sui generis s vlastným rozpočtom, alebo či to bude agentúra v rámci rozpočtu komisie? To by ma zaujímalo, keby ste mi toto mohli osvetliť. Ďakujem pekne. Kolega Kelan. Ďakujem a uzavrie pán kolega Kelan. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi vyjadriť svoje uspokojenie a svoju spokojnosť pretože ten výsledok je naozaj veľmi uspokojivý. Myslím si, že kolegovia Brok a Ferhofštát môžu byť vnímaní ako takí základní parlamentní architekti eh, tohoto nového, veľmi dôležitého eh, dokumentu o službe pre vonkajšie vzťahy. Myslím si, že ten prvý výsledok je naozaj e, veľmi, e, veľmi citlivo vyvážený. Úloha e, v služby pre vonkajšie vzťahy medzi parlamentom, komisiou a radou. V rámci tohto služba bude plne, plne zodpovedná rozpočtovo, ale aj politicky. Okrem toho, druhá dôležitá vec. Chcel by som počiarknúť ďalší dôležitý úspech. A síce je to vyriešenie geografickej rovnováhy a proporcionality v rámci e, Európskej služby pre vonkajšie vzťahy. Mám pocit, že tá, to novum, ktoré tu je, je práve v prepojení e, tejto, tohoto geografického vyváženia s možnosťou rozšírenia tejto služby v rámci služby pre vonkajšie vzťahy pre národných diplomatov podľa môjho názoru to naozaj dobre vytvára priestor eh, pre zástupcov Európskej únie ako celku, čo je naozaj kľúčové a dôležité. Okrem toho, ďalšia, dôležitý, ďalšia dôležitá vec je rozpočet. To, čo potrebujeme zabezpečiť, je vytvorenie adekvátnych prostriedkov pre um, túto diplomatickú službu, respektíve službu pre vonkajšie vzťahy. No a po štvrté, štvrtý bod, ktorý by som chcel eh, poznamenať, je, otázka e, mechanizmu politickej koordinácie. Oba, obaja spravodajci e, zdôrazňovali potrebu vyššej koordinácie alebo väčšej koordinácie a to v rámci služby pre vonkajšie vzťahy a vrátanie oddelenia pre ľudské práva alebo odboru pre ľudské práva a zároveň kontaktných bodov v rámci jednotlivých delegácií, ktoré budú mať na starosti práve otázky ľudských práv. Ehm, súhlasil by som e, s kolegyňou Hautala, v tom, že orgány v rámci e, tohoto zastúpenia, ktoré majú na starosti ľudské práva, tie, e, tieto aspekty mali byť podrobnejšie vypracované v rámci štatútu zamestnancov. A, ale zatiaľ ten výsledok bol prekvapivo dobrý. Ďakujem pekne. V tomto momente e, dávam slovo pánovi doktorovi Christofersenovi a potom a potom závery predstaví pán kolega Brok. Yes, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a rovnako ďakujem aj za slovo. Dovolte mi, dovolte mi vyjadriť sa k niektorým z vystúpení, ktoré zazneli dnes do poludnia. V prvom rade by som chcel podčiarknúť, že sa nachádzame vo veľmi dôležitom bode v rámci eh, toho, tejto procedúry. Máme tu spoločnú pozíciu rady, máme, máme tu aj konsolidovanú verziu dokumentu, v rámci ktorého parlament vytyčuje eh, potrebu jednotlivých pozmeňujúcich návrhov. Eh, znamená to, že sa nachádzame v situácii, v rámci ktorej už môžu začať politické rokovania bol by som naozaj optimistom, keď hovoríme o týchto politických rokovaniach. Všimol som si a pán Brok o tom tiež hovoril, že je tu celý rad rôznych bodov, kde ste robili zmeny, ktoré zodpovedajú so zmenami, ktoré boli spravené na úrovni rady a zároveň so zmenami, ktoré plne podporuje aj vysoká splnomocnenkyňa. Takže tie napríklad zahrňajú aj neformálne kontakty s parlamentom a treba povedať, že v tomto smere naozaj spoločne napredujeme. Nebol by som ani pesimistom, že nebude možné v rozumnom čase dosiahnuť dohodu a chcem dosiahnuť, počerknúť slovo dohoda s Európskym parlamentom ohľadom e, kontexte základného rozhodnutia, pretože ak budeme mať dohodu s Európskym parlamentom o tom základnom rozhodnutí, tak v tom prípade naozaj nevidím dôvod, prečo nevyhnutne by sme mali e, čakať kým takéto rozhodnutie vstúpi do platnosti a nebudeme čakať na tie ostatné prvky. Osobitne e, ma trápi predovšetkým štatút zamestnancov, e, pretože to naozaj môže trvať pomerne dlho a tie rokovania potrvajú dlho, kým, sa, kým budú pripravené a čas je naozaj kľúčový faktor v tomto procese. Samozrejme, že je tu mnoho odlišností, ale myslím si, že aby sa nám podarilo prekonať tieto rozdiely, musíme vytvoriť priestor pre vzájomné pochopenie a musíme lepšie pochopiť, čo naozaj potrebujeme v otázkach obsahu. A to možno oveľa viac, než len v samotnej teórii. Ako príklad eh, by som spomenul eh, túto diskusiu, ktorá hovorí o institucionálnom rozšírení komisie alebo e, organizácii sui generis alebo autonómnej, autonómnej agentúry a tak ďalej. Čokoľvek, čokoľvek použijeme z týchto verzií. Rád by som rozpustil akékoľvek pochybnosti, že čokoľvek, s čím sa zaoberá služba pre vonkajšie služby a čo nazývame eh, komunitárne záležitosti, že by táto služba eh, konala inak, ako je všeobecná politika komisie. A to práve kvôli tomu, že tu prebiehajú ehm, konzultácie, príprava rozhodnutí, že to je vlastne jeden spoločný proces v rámci celej komisie, ktorý vlastne siaha až po kolegium komisárov, kde sa tieto rozhodnutia potvrdzujú. V tomto aspekte e, služba pre vonkajšie vzťahy bude konať, ako keby to bolo generálne riaditeľstvo e, v rámci komisie. Ale skutočnosť, že žiadame istú mieru nezávislosti, najmä vo vzťahu k rozpočtu, respektíve vo vzťahu k štatútu zamestnancov, vyplýva zo skutočnosti, že toto boli základné politické podmienky pre radu, tak aby dokázala akceptovať širokospektrálnu službu. Službu, ktorá siaha od tradičných komunitárnych eh, politík až po riadenie kríz, až po vojenské operácie a tak ďalej. Ak by sme neakceptovali istú mieru vzdialnosti, istú mieru oddelenia a zároveň nutnú mieru samostatnosti v oblasti rozpočtu a ďalších právomocí, tak tieto, to, to sú základné politické podmienky, ktoré máme vytýčené a práve v tomto smere eh, by sme sa nachádzali v úplne inom svete. Ale na druhej strane tiež nechápem, prečo tu existuje eh, táto základná, alebo ten základný koncept toho, že ak by náš rozpočet bol eh, vsunutý do sekcie 3, práve pre, že by ten takýmto spôsobom mal náš rozpočet väčšiu mieru transparentnosti, ako keby mal samostatnú kapitolu. Podľa môjho názoru je väčšia miera transparentnosti v tej situácii, ak máme rozpočet v samostatnej sekcii. Ak hovoríme, a tu hovoríme teraz o administratívnom rozpočte, ak náš rozpočet bude v samostatnej kapitole, v tom prípade je tu plnohodnotná transparentnosť a, a plnohodnotná transparentnosť vo vzťahu k zamestnancom, ktorí pôsobia v rámci služby pre vonkajšie vzťahy. Ak by to bolo vsunuté do rozpočtu komisie, tak by tu boli akési presnejšie nedefinované časti, bola by to akási anonimná časť veľkej skladačky a nemali by ste konkrétne rozhodnutie ani konkrétny vplyv na to, akým spôsobom chcete kontrolovať túto časť rozpočtu vy ako súčasť rozpočtového orgánu budete mať väčší vplyv v situácii, keď to bude tvoriť samostatnú rozpočtovú kapitolu, ako keby sme to miešali e, s tým veľkým komplexným rozpočtovým e, balíkom komisie. Rovnako by som chcel upozorniť aj tých, e, ktorí si, ktorí si myslia, že bude dôležité, aby služba pre vonkajšie vzťahy bola súčasťou komisie v rámci služby pre vonkajšie vzťahy máme osobitný, e, osobitných zamestnancov, máme tam naozaj e, veľké množstvo národných expertov, e, najmä vojenský personál a máme tu osoby, ktoré majú ktoré, ktoré skôr či neskôr budú mať osobitný špecifický štatút. Máme tu národných diplomatov, ktorí do toho vstupujú. A myslím si, že to by naozaj bol veľmi zlý precedent, precedens, keby sme v rámci komisie tvorili tento špecifický režim, ak by sme považovali službu pre vonkajšie vzťahy ako normálnu súčasť komisie. No a potom na záver, neexistuje pochybnosť o tom, že väčšia časť personálu bude pochádzať z komisie. Väčšina politických zamestnancov bude pochádzať z komisie. Súčasné výpočty e, hovoria o 680 zamestnancoch, ktorí budú pochádzať zo služieb komisie, z Bruselu a ďalších miest a možno až do maxima 150 zamestnancov budú vlastne nabraní zo sekretariatu rady. E, takže už teraz sa nachádzame v situácii, kde komisia je naozaj pomerne dominantným aspektom. Je tu mnoho viac otázok, ale bohužiaľ nemám dosť času, aby som sa im mohol venovať. Ďakujem pekne. A Teraz poprosím o názor pána Broka e, na tieto, mm, na tieto pripomienky, ktoré tu odzneli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Kristofersonovi, pretože poukázal na možnosti e, e, napredovania konzultáciu počas, počas sledujúcich mm, dní, ale nesmieme Ehm, ehm, podceňovať to, že všetko vyriešime v časti 3. Potrebujeme eh, ešte urobiť eh, toho viac a budem až potom sa venovať služobnému poriadku. Budeme potrebovať eh, urobiť ešte viac presvedčovejšej práce v iných oblastiach, pretože stav rokovaní ešte nie je taký, že by sme mohli to riešiť ako jeden balíček Dovolte, aby som nereagoval e, na jednotlivé pripomienky, potom by som musel hovoriť príliš e, dlho. E, niektoré veci sa už opakovali. Je veľmi dôležité zaistiť parlamentnú kontrolu a koherentnosť činnosti tejto služby. S tým môžem iba súhlasiť otázka politickej koordinácie a e, spolonožovanie rôznych politických kultúr, o čom hovoril pán Lambsdorff a takisto aj výhrady pána Svobodu e, znov, e, tzv. zrovnoprávnenie zástupcov a komodných komisárov. Som zvedel, čo tu ponúkne pán Severín. Samozrejme, Ehm, e, sú tu určité e, rozdiely v úlohách komisárov a ich e, zástupcov. Nejde o zrušenie prerogatív komisie. Nie, pôjde o to, že e, služba pro vonkajšie vzťahy e, komisárom práva moci. E, Samozrejme, treba to jasnejšie sformulovať. A myslím, že pán kolega Ferhofstadt je na to pripravený. Doteraz sa podarilo e, zachovať e, spoluprácu spravodajcov. Dúfam, že sa to podarí do konca. Hm, pôjde o E, samotné spravodajcov príslušné e, výbory, ale predovšetkým ide o záujem parlamentu a to by sme e, mali zachovať túto zhodu až do konca. Pani Lunaček spomenula, že v prípade národných diplomatov by sme mali zamestnávať aj pracovníkom ministerstiev zodpovedných za rozvoj Nuž, boj o to pôjde e, e, e, v samotných hlavných mestách, budú bojovať s veľkým nadšením a bude tam dve tisíc štátnych zamestnancov jednotlivých štátov a pôjdu na vyššie platy. Tu pôjde o to, že budú dokonca veľmi dôležité záujme, ale chápem, že v čom bola podstata poznám poznámky pán Scholz. Nuž, eh, rozhodnutie sa musí robiť tam, kde patrí. A rozhodnutie o rozvoju politiky patria komisii. Vysoká predstaviteľka s, m, pracuje s príslušným komisárom na spoločných predstavách a spoločne ich predstavuje a o tom rozhoduje e, e, komisie. Dokonca ani samotný komisár zodpovedný pre rozvoj sa nerozhodne sám za každým pôjde o kolektívne rozhodnutie e, grémia. Tak to musí zostať aj do budúcnosti. A samozrejme ani vysokopredstaviteľka nemôže samotná predkladať takéto e, návrhy. Musí e, spolupracovať s komisárom zodpovedným e, pre rozvoj a v prípade nezhody e, o tom rozhodne kolegium komisárov. Tak to bolo doteraz. A e, v prípade konfliktu nerozhodne o tom vysoká predstaviteľka, ale komisia tak to musí e, zostať aj do budúcnosti. A pokiaľ ide o, o, o popis tohto rozhodnutia, to nie je správne. Vysoká predstaviteľka má za úlohu e, realizovať spoločnú e, zahraničnú politiku a zabezpečiť koherenciu. Na týto účely bude mať dispozície aj službu pro vankajšiu činnosť a v tejto službe e, bude gro zamestnancov komisie a preto e, nie je možné povedať, že táto služba e, bude mať na starosti iba spoločnú politiku, tak to sa nemyslela aj v konvente. Pôjde o spojenie dvoch rôznych kultúr s tým, aby sme mali koherentnú politiku, ale opakujem, že konečné rozhodnutie vždy zostáva za radou alebo za komisiou. A čo je dôležité, povedal pán e, Salafranka, nepochopil som celkom dobre, že e, e, parlament politicky operatívne musí spolurozhodovať. Úloha parlamentu spočíva v kontroli, v rozpočte a v ratifikácii ak som tomu e, správne rozumel, e, pána Salafranku, ide o koordináciu s tým, aby sme úspešne dosahli cieľe politiky. Bolo by e, e, e, zmysluplné, aby konzultácie e, s parlamentom prispeli ku koordinácii a napokon aj parlament bude rozhodovať v otázkach rozpočtu zamestnancov a ratifikácie a to bude podstatne e, e, jednoduchšie, pokiaľ parlament e, bude zapojený do procesu konzultácií a navrh to zjednoznačniť sa mi zdá byť rozumný. Mali by sme sa o to pokúsiť prostredníctvom konzultácií a poskytnutí informácií E, zabezpečiť, aby slovo parlamentu odznelo skôr, e, aby sme v budúcnosti nemuseli e, niečo zamietnúť. A napríklad systém SWIFT bol veľmi dôležitý z hľadiska výchovy. Takýto proces musí byť jednoznačný. No už, dámy a páni, chcel by som vysvetliť, čo znamená sui generis keď e, e, v ústavnom konvente e, chceli sme mať nezávislé inštitúcie a sú generi znamená niečo iné, neznamená mimo. A OLAF je tiež organizáciou sui generis. Je to súčasťou komisie, ale je nezávislé od politických rozhodnutí komisie. Samozrejme, to možno robiť tú inštitúciu podľa článku 1, ale to má jednu nevýhodu. Jednak vzniká nový úrad, ktorý sa stáva súčasťou exekutívy. Čiže máme eh, ministerstvo zahraničie, eh, eh, samostatne mimo vlády. A na to musí byť pádne dôvody. A tu vzniká určitá e, duplicita a musíme mať veľmi presvedčivé e, dôvody, e, prečo by to malo byť iné. A doteraz e, nedostal som e, žiadne návrhy od pani Eštonovej alebo zo strany rady, ktorý by hovoril o tom, že pojem sui generis znamená postavenie mimo komisie. Eh, ide o institucionálnu otázku. A eh, pán Kolan Kristofferson eh, spomnul v súvislosti s časťou 6 s príslušným rozpočtom. A potom aj toto by malo byť jednoznačne stanovené. Je to napokon aj otázka dôvery. Keď počujem, že o ničom sa nedá rokovať, potom keby sme aj my zaujeli takéto stanovisko, že o ničom sa nedá rokovať, potom by to bolo e, koniec spolupráce. Myslím si, že o všetkom treba e, rokovať, jasne povedať, e, ktoré sú zásadné veci a kde sa dá dosiahnuť určitého pokroku. Ďakujem. Grazie, onorevole Brock. Ďakujem veľmi pekne, pán Brock. Teraz pán kolega Ferhofštad požiadal eh, o slovo, avšak upozorňujem, že máme veľmi málo času. Predsa ďakujem veľmi pekne za slovo. Len som chcel počerknúť ešte niekoľko z tých bodov, ktoré spomenul aj pán Brok. A síce k otázke rozpočtových tém je tu celá tá eh, diskusia o sekcii 3, o, no, časti 6 a tak ďalej. Naozaj je pravda, že by nebolo možné úplne, plnohodnotne uplatňovať rozpočtovú právomoc parlamentu, ak by sme to umiestnili do kapitoly 3. To nie je celkom pravda. Všetky parlamentné práva sú plnohodnotne zaručené v rámci celej sekcie 3, takže v tomto smere by sme nemuseli vôbec rokovať o týchto právach. Ale e, tie sú automaticky zabezpečené. Po druhé, e, Samozrejme, môžeme sa pokúsiť s týmto vysporiadať takým spôsobom, aby to bolo plne transparentné, tým, že budeme mať samostatnú kapitolu v rámci sekcie 3. Je tu celý rad rôznych možností, ktoré máme. Eh, je tu kapitola 19, 23a, 26, ale je tu niekoľko ďalších možností, ako sa s tým vysporiadať. Výhodou je, že to všetko bude stále spadať do komunitárnej sekcie všeobecného rozpočtu. A to rozhodne nie je žiadna väčšia výnimka, pretože e, spoločná bezpečná zahraničná politika patrí aj do sekcie 3, aspoň zatiaľ tomu tak je. Jednoducho tu nie je žiadna samostatná sekcia v rozpočte pre kapitolu spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. a myslím si, že táto politika je dobrým príkladom, ktorý môžeme použiť pri tom, ako budeme argumentovať pred radou. Čiže jednak je to možné a je to aj zároveň želateľné, aby sme tento rozpočet umiestnili do časti 3. No a na záver by som chcel povedať nasledujúce. Ak vytyčujeme službu pre vonkajšie vzťahy a chceme to mať ako samostatnú časť v rozpočte, naše obavy sú spojené s tým, že budeme vytvárať obrovský precedent pre budúcnosť, pretože každý krát, keď budeme chcieť vytvoriť inštitúciu alebo agentúru, každý si povie, že no, máme tu príklad e, vonkajšej služby, urobíme to isté s touto novou inštitúciou. Napríklad e, zoberte si agentúry, ktoré budeme vytvárať pre e, finančný dohľad tieto agentúry, ktoré sa vytvoria, budú vlastne čiastočne platené z rozpočtu spoločenstva a čiastočne priamo budú financované z členských štátov. 60 rozpočtu týchto agentúr eh, bude zaplatené členskými štátmi. Aká bude reakcia, ak by sme mali vytvoriť samostatnú časť pre tieto eh, eh, organizácie každý krát, keď vzniknú. Napríklad rada alebo členské štáty by mali čo povedať. Jednoducho nemôžu povedať, že potrebujeme zabezpečiť, aby to bolo mimo rozpočtu. Jednoducho podobne ako je služba pre vonkajšie vzťahy. To bude nebezpečný argument a precedens. A práve preto by sme v podstate začali služba pre vonkajšie vzťahy, vytvorili by sme samostatnú sekciu, mimo sekcie 3, a to by bolo zároveň po prvýkrát, bolo by to precedencom, precedentom, a zároveň každý krát, keď členská rada členské štáty alebo rada chcú vytvoriť podobnú agentúru, tak budú používať tento argument a budeme vždy odkazovať vlastne aj na prípad služby pre vonkajšie vzťahy. Bude to napríklad organizácia dohľadu nad finančnými trhmi, alebo to bude niečo ďalšie, čo sa objaví. Vždy budeme hovoriť, že pozrite, služba pre vonkajšie vzťahy má samostatnú sekciu, použijeme ten istý prístup. A takýmto spôsobom by sme úplne ohrozili celú metódu spoločenstva, ktorú používame pri rozpočtovom riadení. To je ohrozené. Nemá zmysel hovoriť, že nie, nie, nie, každý je do toho zaangažovaný, každý tomu rozumie, ale ak je do toho zapojená spoločná bezpečnosť a hraničná politika, tak treba povedať, že táto patrí do kapitoly 3, do časti 3 rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. A pristúpime k ďalšiemu bodu našeho programu. Ďakujem vám všetky za všetky vaše pripomienky. Bolo to eh, niečo, čo veľmi prehlbilo našu diskusiu a našim ďalším bodom je návrh uznesenia o situácii v Bosne a Hercegovine. Je to vlastne naša druhá diskusia o e, tomto uznesení. E, predtým sme, tento výbor mal prehlbenú diskusiu e, o, so spravodajkyňou Doris Pak a diskusia dnes sa bude buď sa bude niesť v duchu pozmenujúcich návrhov, hlavne návrhu 194, Eh, poprosím vás o eh, trošku ticha, aby sme mohli pokračovať v našej práci vo eh, svetle našej diskusie spravodajcami, so spravodajcami a tieňovými spravodajcami sa dospelo ku kompromisu, takže dám slovo spravodajkyni ctenej Doris Pak milí kolegovia a kolegyne, nemyslím si, že mali by sme nejako e, veľmi dlho zapodovať správou. Už sme e, o tom diskutovali a všetky kolegovia, ktorí mali o to záujem, mali, e, predložili e, e, podmienice návrhy 194. E, e nebudeme samozrejme všetky tieto pozmeňujúce návrhy prijať, e, budeme sa snažiť vypracovať kompromisné pozmeňujúce návrhy a budem e, vás sa snažiť oboznámiť e, s takými návrhmi. Dostali sme niektoré návrhy, ktoré vylepšujú správu, pretože o určitých záležitostiach sa predtým v správe sa nehovorila. Poprosím vás, aby ste predsa len e, mi umožnili vystupovať. Toto je veľmi neúctivé k spravodajkyni tejto hluk. Takže e, máme určité nové e, veci, napríklad otázku e, médií. Ďalej posilnili sme záležitosť menšín, pretože sme dostali príslušné pozmenujúce návrhy. Otvorili sme tému, alebo posilnili sme tému justície boja proti korupcie Myslím, že to sú nesporné veci a pokúsime sa e, e, vypracovať na základe toho dobré kompromisy. Sú niektoré ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré vôbec nezodpovedajú skutočnosti, ktoré chcú všelijaké veci vypustiť, ale e, väčšina z nich taká nie Samozrejme, treba zvážiť, že medzi niektorými pozmeňujúcimi návrhmi Ehm, sa objavia aj niektoré ústne návrhy, ktoré môžu e, vzniknúť v rámci e, rokovania kompromisy, kompromise. Niektoré e, krajiny určité veci neratifikovali, niektoré ratifikovali a musíme veľmi pozorne si to všímať. Musíme sa pokúsiť E, veľmi dôkladne vyrokovať tému e, menšín. Veľmi ťažko e, sa spomínajú všetky jednotlivé menšiny expressis verbis. I keď bolo by dobre ich všetky vymenovať, ale v tejto správe treba spomenúť nenávisť zaobchádzanie s takýmito menšinami s tým, aby Poprosím vás, aby ste prestali eh, s tým pohybom, lebo je to pomerne eh, ťažké. Ďakujem pekne. Na viacerých miestach spomíname určité mená. Som toho názoru, že eh, v správe nemali by sme menovať osoby, ale inštitúcie. Premiéra, prezidenta, ale nie konkrétne mená, prezviska. Mali by sme sa sústrediť na funkcie to e, pridáva správe taký neutrálny nádych a bolo by to dobre e, zohľadniť v pozmenujúcich návrhoch, aby sme boli takí nezaujatí, aby sme zohľadnili záujmy všetkých stran. Bolo by e, zrejme ťažké dať dohromady všetky pozmenujúce návrhy, ale s väčšinou z nich by som súhlasila a e, e, zajtra, e, alebo ich hneď ako dáme dohromady kompromisné návrhy, by som vám to zaslala mailom ešte pred Štrasburgom v otázke vysokej predstaviteľky. Vychodzám z potreby to sformulovať jasne, ale mm, obozretne ďalšia záležitosť, ktorá bola spomenutá e, viacerými, e, problematiku Srebrenici sme nezapracovali. Niektorí e, tie nevyspravodajcovia chceli to vypichnúť, takže v niekoľkých odsekoch by sme sa chceli viedriť k problematike Srebrenice. Takže kolega, ktorý to nadnesol, má pravdu. Ale Mali by sme to dať do súvislosti s Bosnou a Hercegovinou. A chcel by som to ozakať v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu. Takže nebudem sa vedrovať ku všetkým e, jednotlivým e, pozmeňujúcim návrhom. To by nebolo vo vašom záujme, ale ďakujem kolegom za to, že ste prejavili záujem o Bosnu Hercegovinu a v otázke e, liberalizácie vízového režimu sme dostali viacere doplňujúce pozmeňujúce návrhy od kolegov. Pokúsime sa to sformulovať tak, aby sme e, e, ozrkadili skutočnosti, aby sme nevzbudzovali nepodložené očakávanie, lebo niektorí si myslia, e, že situácia je lepšia, ako sa zdá, niektor- ale nesmieme to prehnať. Pokúsime sa o to. Otázka obchodovania s ľuďmi E, z tohto hľadiska údajne Bosna a Hercegovina je osobitným e, e, štátom z hľadiska destinácie alebo tranzitu. Musíme veľmi opatrne taktiež vyjadrovať sa v tejto súvislosti a tu sa pokúsime nájsť príslušné formulácie. Myslím si, že mali by sme zohľadniť aj tú skutočnosť, že Bosna a Hercegovina dostala pozvanie e, e, zúčastniť sa e, plánu, akčného plánu pre budúce, budúce členstvo v tejto organizácie a to by sme chceli stihnúť počas nasledujúcich troch týždňov. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že kolegovia budú súhlasiť s navrhovaným postupom, i keď samozrejme nie všetci sa nájdú v kompromisných návrhoch. Ďakujem pekne. Bene, a questo punto V tomto momente by sme nechali uh, slovo tie, tieňovým spravodajcom, čiže nech sa páči kolega Sargentini. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem pani Pak za, za vaše objasnenie. A súhlasím s vami, pani Pak, že uznesenie o Bosne vyzerá naozaj dobre a dokonca sa aj zlepšilo a dokonca aj e, pritiahlo pozornosť médií a nezávislých médií na upevňovanie demokracií a ukazuje, že práve tento faktor je pre nás dôležitý. Avšak mám na vás jednu otázku, e, keď ste hovorili, že nechcete spomínať mená. Ak, o akých menách hovorí, hovoríte? O, hovoríte o ľudských menách alebo, alebo hovoríte o pomenovávati o antagonistických skupinách, ktoré sú e, zraniteľné v Bosne a Hercegovine. E, my sme dodali pozmeňujúce návrhy, čo sa týka e, ochrany gejov, lesbičiek, transexuálov a, a, a ľudí, ktorí sa necítia byť súčasťou nejakej etnickej skupiny a myslím si, že toto by mal na základe dobrého postupu s Bosnou a Hercegovinu by, by sme sa mali stať e, členmi tohto procesu, aby sme vedeli, aké sú štandardy a normy a takáto e, e, diskriminácia je jej súčasťou a nemali by sme ju obchádzať. Minulý týždeň vo výbore pre ľudské pre e, osobné slobody e, sme práve sme sa rozprávali o Bosne a Hercegovine a videli sme tam rozličné nedostatky, avšak mám naozaj veľkú nádej, že Bosna a Hercegovina e, zaplní to prázdne miesto a zaplní tie nedostatky, ktoré má v súčasných postupoch a právnom rámci po lete i samozrejme to je zaham, zahambujúce, ale vyzerá, že to bude až po lete. Samozrejme, v rámci tejto liberalizácie e, je tu šanca, hlavne pre Bosniakov, na to, aby začali slobodne cestovať po Európe a na to vynakladáme naozaj veľké úsilie na to, aby sa stabilizoval tento región. A ďakujem pani Pak a teším sa na naše rozhovory, budúci, e, budúce rozhovory, aby sme e, dotiahli do konca túto, toto uznesenie. Ďakujem. A e, teraz poprosím kolegyňu za socialistov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, v prvom rade by som chcela poďakovať pani Pak e, za jej úvodnú reč a uvedenie pozmeňovacích a upravujúcich návrhov a myslím si, že sa môžeme tešiť na veľmi dobrý výsledok a myslím si, a myslím si, že treba sa zamerať na celkový obraz, pretože my sme nastolili množstvo eh, alebo niekoľko eh, pozmeňujúcich návrhov o hospodárskej integrácii eh, obyvateľov a takisto aj sociálnom angažovaní sa a keď príde na integračný proces rozličných etnických e, skupín e, v Bosne, e, všetko sa odštartovalo na základe hospodárskej spolupráce, či už reformy vzhľadom na menšiny, ktoré sa tu spomínali. Mala by som tu jednu otázku a dúfam, že budete na ňu vedieť odpovedať pretože hovorili ste, že všetky menšiny by mali, by mali spomenuté ako, ako, ako skupina menšín a nie jednotlivo. Avšak e, určité, určité menšiny už boli zvlášť spomenuté pri, e, v pripomienkach a pozmenujúcich návrhoch, pretože majú špeciálne potreby. E, a toto je niečo, čo je obvyklé po celej Európe. A ako náhle ste hovorila o menšinách, ako o jednotlivý, ako o skupine menšín, e, strácate z dohľadu tie ostatné, e, ako napríklad ženy a podobné, podobné menšiny, neetnické menšiny. A pokiaľ hovoríme o e, pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú ústavy Bosny a Hercegoviny, myslím si, že Eh, Ústav pre ľudské práva je v tomto ohľade diskriminačný, tak ako je postavený. A takisto ste hovorili o vnútorne eh, ľuďoch, že či pre ňem sa môže ponúknuť nejaké riešenie, pretože eh, títo ľudia, ktorí boli vykorenení zo svojho prostredia, sa nemôžu vrátiť naspäť. A a hovorili sme aj o politike liberalizácie vízového režimu. Niečo už bolo, e, bude niečo dosiahnuté v tomto ohľade ešte pred oktobrými voľbami. Takže ďakujem e, e, za zásah tieňových spravodajcov. A teraz poprosím pána Kačina a Táleka a poprosím v prvom rade pána kolegu Idraziča, kolegyňu Idrazičovú. Ďakujem pekne, pán predseda, pokúsim sa byť stručná. Ďakujem veľmi pekne, Doris, za eh, veľmi dobre pripravenú správu. Eh, naozaj som bola spokojná už pri prvom čítaní, alebo v tej fáze prvého čítania. A treba povedať, že tu je hneď niekoľko bodov, s ktorými súhlasíme a budeme sa musieť pripraviť na kompromisy, najmä tam, kde hovoríme o právnych témach, napríklad tam, kde hovoríme o otázkach menšinových práv, o slobode médií, o otázke životného prostredia, o témach, ktoré nie sú kontroverzné. <clears throat> A myslím, že naozaj je tu veľa pozmeňujúcich návrhov, kde dokážeme dosiahnuť kompromis, ale chcela by som podporiť pôvodný text Doris, eh, ktorý hovoril o dôležitom, eh, o dôležitom rade tém, kde treba zrýchliť napredovanie. <clears throat> je naozaj veľmi dôležité, aby sme zvýšili svoj tlak, ktorý vyvíjame. A v tomto bode sme už aj v minulosti eh, poukazovali vo svojich uzneseniach na situáciu v Bosne. Pripravili sme naozaj dobrý text a práve v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby sme dokázali formulovať svoju kritiku musí to byť e, súčasť, musí to byť e, dobre namierené. A je naozaj pravda, že sa musíme vedieť postaviť a kritizovať to, čo treba a to, čo si tú kritiku zaslúži. V tomto smere by sme mali naozaj e, umožniť, aby aj regionálny tlak bol tlakom alebo bol relevantným tlakom v tejto oblasti. V tomto smere by Doris naozaj mala trvať na svojom a nemali by sme dovoliť, aby to šlo k nejakým výraznejším zmenám. Ak by sme len polovicu z toho, čo chceme povedať, povedali, tak v tom prípade e, je naozaj ten najvhodnejší čas, aby sme vyjasnili a upresnili svoju pozíciu. Voľby sa výrazne blížia a mali by sme vyjadriť svoju nespokojnosť tam, kde ju máme. Grazie. Ďakujem. Pán Algurakis za GUE. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Naša politická skupina bude mm, hlasovať proti tejto e, správy, i keď naše pozmeňujúce návrhy boli zapracované. Totiž ide o to, že mm, pozmeňujúce návrhy neodzrkadľujú hlavný problém tejto krajiny, a síce koloniálnu politiku Európskej únie. Táto politika neumožňuje Bosne a Hercegovine a obyvateľom e, Bosny a Hercegoviny získať skutočnú zvrchovanosť podľa nás Európsky parlament by mal e, e, požadovať ukončiť vojenskú prítomnosť e, v Bosne a Hercegovine. Okrem toho, parlament musí požiadať, aby sa uzatvoril úrad vysokého predstaviteľa Unie v Bosne a Hercegovine Myslím si, že to nerieši e, základné problémy. Pani e, pak spomína viaceré problémy, ktoré sú prítomné e, v tejto krajine a podľa mňa sa ešte viac zhoršuje. O rok situácia sa ešte viac zhorší, nebude žiadny pokrok. Problém Bosnej Hercegoviny sa nevyrieši umožnením bezvízového cestovania. Takže pani spravodajkyňa nám vraví, že e, problémy krajiny sa nevyriešia a z tohto e, dôvodu e, obyvateľe Bosny a Hercegoviny budú cestovať do Európskej únie, hľadať tam lepší život. Treba urobiť všetko, aby sme uzatvorili tam svoju prítomnosť a aby Bosna sa mohla stať zvrchovanou. Kolega Kačín, a lei la parola. Pán Kačín, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Pán predseda. Úvodom by som chcel zablahoželať eh, kolegyni, eh, pani kolegyni Pak za veľmi eh, korektnú a odbornú správu. Určitým spôsobom táto správa je svedectvom jej dlhodobej pozornosti venovanej tejto krajine. Ešte raz blahoželám pani spravodajkyne. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že Bosna a Hercegovina sa tu zobrazuje ako plne fungujúci štát, ako e, nestály člen e, Bezpečnostnej rády OSN. Bosna a Hercegovina sa zúčastňuje rozhodovania o kľúčových e, problémoch našej planéty. A nie možné tvrdiť na základe akýchkoľvek krokov podniknutých v Bezpečnostnej rade, že tento štát nie je plne fungujúci. A treba povedať politikom v Bosne, Hercegoviny, že rovnako ako dokážu úspešne konať na celosvetovom klbišti, mali by to dokázať aj doma. E, mali by sme zablahoželať k akčnému plánu, ktorý umožňuje Bosne a Hercegovine stať sa e, členskou krajinou NATO. Je to obrovský úspech, ktorý vytvorí lepšie podmienky na ďalšie napredovanie po voľbách. Čo však e, e, nás najviac znepokojuje, to je e, tá retorika, ktorú počujeme v Bosne a Hercegovine. Napríklad pred niekoľkými dňami som bol šokovaný, keď som videl v živom prenose vystúpenie premiéra Republiky Srbskej v Zagrebe počas basketbalového stretnutia, ktoré navštívil mimo protokolu. Pýtali sa ho, koho by podporil v prípade, e, e, že by e, vystupoval, vystupoval manšaft Bosnej Hercegoviny a Chorvátska a povedal, že by podporil Chorvátsko, pretože nie je veľkým zastancom Bosny a Hercegoviny. Nepoznám žiadnu krajinu v Európe, kde je vysoký predstaviteľ výkonnej moci akéhokoľvek regiónu by eh, si dovolil takéto vyhlásenie a stále zostal eh, eh, nedotknutý z politického hľadiska. Je to absolútne nepriateľné, je, to je nedôstojné pre takého politika a vládu. Ide o urážku politického života a pre rešpekt voči úspechom Európskej všetkej civilizácie. Takáto provokácia, takáto toxická atmosféra eh, spôsobuje nepriamú újmu aj eh, susedným štátom, teda nie iba Bosne a Hercegovine. Toto treba odsúdiť. Keďže ide o volebný rok, chcel by som spomenúť ešte dve veci. Poprvé, eh, všetky tieto vyhlásenia ohľadom obeti mm, Balkánskej vojny v Bosne a Hercegovine sa všetky tieto vyhlásenia používajú na získanie politických bodov budujú sa nové pomniky, e, e, spomínajú sa stále nové obete, ale len a len e, ako určitý volebný nástroj. A toto by bolo tiež e, hodné. Chcel by som poželať veľa úspechov v konferencii, ktorá sa bude konať 2. júna. A pokiaľ v Bosne vznikne možnosť dohodnúť sa o tom, že Bosna sa priblíži e, Európe. Mali by sme pod, po, podporiť takéto snaženie. Kolega Pálek. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa pripojiť ku kolegom, ktorí pochválili e, správu pani Doris Pákovej. A Rovnako ako to povedali i predrečníci je jasné, že pani kolegyňa má obrovské e, e, skúsenosti z bývalej oslavy, najmä z Bosnej Hercegoviny. Je dobré, že parlament môže mať osob z jej skúsenosti. Prvý návrh tejto správy bol skvelý a táto verzia je ešte lepšia. Ďalej. Dnes si pripomíname e, výročie úmrtia maršala Tita E, spomíname si, že počas jeho kultu osobnosti e, e, Jugoslavie dokázala fungovať. Ale stačilo 10 rokov po úmrtí tohto politika a Jugoslavia sa rozpadla. A najväčšou obeťou tohto rozpadu sa stali občania Bosny a Hercegoviny. Preto si potrebujeme uvedomiť, že máme tu určitú zodpovednosť my všetci, ktorí by sme vedeli pomôcť e, e, Bosne. Od začiatku sme niesli najväčší kus zodpovednosti. Nechápem e, kolegov z krajnej ľavice, ktorí tvrdia, že treba nechať Bosnu na pokoji, aby sa rozpadla. Vzniká otázka, či Bosna má e, dostatok síl, aby sa postavila e, e, proti dezintegračnému procesu. Či má Bosna dostatok síl a schopnosti zabezpečiť zmierenie, skoncovať so stereotypmi a vystúpiť na cestu tolerancie a vzájomného pochopenia. Obávam sa, že táto síla zatiaľ ešte v Bosne chýba a preto by sme mali naďalej podporovať túto krajinu a pomáhať jej e, všemožne. Toto uznesenie je vynikajúce, ako som povedal, pretože e, spomína e, subsystémy média, justičné orgány, korupciu, menšiny a mnohé ďalšie problémy. Chcel by som pokazať ešte na jednu dôležitú vec. Mali by sme vytvoriť bezvýzový režim voči Bosne a mali by sme byť nápomocný v oblasti vzdelávania. Treba viac investovať do e, e, vzdelávania mladých ľudí v Bosne, mladých ľudí, ktorí vystúpia e, správnym smerom. Grazie, kolega Thaler. Ďakujem, nech sa páči kolega Thaler. A teraz pán uh, Mirel uh, z DG uh, Európskej komisie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, chceli by sme takisto uh, prispieť, pokiaľ je to možné, aby sme obohatili e, túto výbornú správu. A máme dve poznámky. Jedna sa týka e, ústavy Bosny a Hercegoviny, e, ktorá porušuje Európsky dohovor o ľudských právach, ale takisto porušuje aj obchodnú dohodu SAR v článku 2 a chceli by sme, aby toto bolo zanesené e, do e, uznesenia. A druhá poznámka sa týka liberalizácie vízového režimu e, vzhľadom na to, že tie limity ešte neboli naplnené, takže tieto limity na otvorenie toho vízového režimu ostávajú, ale mali by sme podporiť e, vládu Bosny a Hercegoviny, aby tieto limity naplnila. Ďakujem veľmi pekne. E, a nech sa páči, e, posledné zváženia spravodajkyni. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Pani kolegyne Boskur by som chcel uviesť. Samozrejme, je veľmi dôležitý hospodársky rozvoj, ale potrebujeme vytvoriť vnútorný trh v Bosne a Hercegovine. V Bosne a Hercegovine chýba vnútorný trh, to je nepredstaviteľné, ale vytvorenie pracovných miest e, e, kvôli tomu je veľmi e, zložité, takisto aj vytvorenie podnikov. Samozrejme, vo svojich kompromisných návrhoch budem vypichovať otázku rómskeho obyvateľstva ale keď hovoríme o menšinách, pani Boskur, nuž, no, ženy nie sú menšina, je to polovica e, obyvateľov. Ale e, v otázke menšín, napríklad e, problémy sexuálnych menšín, alebo potreba tolerancie voči takýmto postojom, no, či to treba osobitne spomenúť, alebo nie, o tom môžeme rokovať. Otázka ústavy. E, budem sa tomu venovať výrazne, považujem to za dôležité, ale čo povedal pán Mirel, otázka e, e, rozhodnutia súdu pre ľudské práva naozaj, to sa musí urobiť ešte pred voľbami, ale keď sa na to pozrieme, zistíme, že nestihneme to urobiť pred voľbami. V tom skvie problém. Snažíme sa o tom, pán Mirel, ale je to ťažké na tom trvať. To schválime niekedy v júni a tam zostáva iba 3 mesiace pred voľbami. Neviem, či sa to podarí, môžeme si to prijať, ale nedokážeme veľa dosiahnuť. Bohužiaľ, stratili sme eh, príliš veľa času. Pán kolega eh, zo skupiny komunistov, no, eh, E, vaše predstavy o tom poskytovať alebo neposkytovať pomoc tejto krajine, to je hanba. E, tak potom by sme nemali prejaviť solidaritu ani voči Grécku. Takže tam, kde treba poskytnúť pomoc, poskytneme ju a po, poskytneme ju tak správne. Robíme e, všetko, aby sa krajina postavila na vlastné nohy. nohy. E, e, čo však nehovorím o svojej správe, je iba to, že e, liberalizácia vizového režimu umožní nám zmeniť túto krajinu. Nie. Proste e, vďaka tej liberalizácii nebudeme vnímať týchto ľudí e, ako menej cenných, pretože budú môcť cestovať. V Bosni Hercegovine máme tri väčšie etnické skupiny a v prípade e, e, e, liberalizácie Chorváti a Srby napríklad aj bez toho mohli cestovať a jeden národ bol z toho vylúčený. A myslím si, že nemali by sme vylúčovať časoberstvo, ktoré tak veľmi trpelo. Nuž, nemôžem zase nezmeniť túto správu, ale bolo by som naozaj vám zaviazané, keby sme E, veľmi jednoznačne e, viedrili svoje stanovisko. Nestačí byť e, zdvorili. No, musíme zabezpečiť dôveru obyvateľom nám voči politikom. Mám pozmeňujúce návrhy, kde vyzývam obyvateľov, aby sa zúčastnili voli, pretože ak nebudú voliť, potom to, to ponechajú tým, ktorí sa snaží pôsobiť na obyvateľov propagandisticky. Treba, aby e, všetci sa zúčastnili volieb, aby e, e, táto situácia Eh, bola eh, mm, viac mnohoráka, aby eh, politici sa snažili vytvoriť takú vládu, ktorá bude slúžiť ľudu a vlastným záujmom. Molto bene. Ďakujem veľmi pekne, veľmi dobre, ďakujem. Prejdeme na ďalší bod. Pán Svoboda chcel ešte zasiahnuť, mal nejakú pripomienku? Áno, treba hlasovať za správnych ľudí. Áno, ale správni ľudia sú takmer všetci. Ďalší, ďalší bod je návrh uznesenia o procese európskej integrácie e, Kosova. A prvá výmena názorov bola prezentovaná e, spravodajkyňou pani Ulrike Lunaček a, a bolo to prediskutované spolu e, s podvýborom pre Balkán a e, vtedy spravodajkyňa predniesla určité zmeny a určité spresnenia. Predtým, než dáme e, slovo pani kolegyni Lunáček, chcel by som pripomenúť, že dnes po obede budeme mať e, ministra zahraničného veci Kosova, pán, pána Skendera Hiseniho. Čiže slovo dávam pani kolegyni Lunáček. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že veľmi rozumne využijeme zostávajúcu hodinku nielen na prezentáciu správy, ale hlavne, aby som si vypočula, s čím súhlasíte. Dúfam, že budete súhlasiť s väčšou časti tejto správy, ale si e, mi, čo považujete za sporné. Pokúsila som sa do tejto správy e, zahrnúť a pán predseda povedal, že už sme o tom diskutovali e, v špecializovanej skupine. Ja som sa snažil zahrnúť niektoré odporúčania E, rok 2010 e, je kľúčový pre Kosovo, pre všetky e, strany, pre vládu EULEX, pre vzťahy so Srbskom. Dva roky po získaní samostatnosti je naozaj veľmi dôležité, aby občania Kosova nadobudli dojem, že veci sa dali do pohybu v teréne, v každodennom živote sa dosahuje určitý pokrok. Pretože samotná samostatnosť E, nerieši e, existujúce problémy. A tých problémov v teréne je veľmi e, veľa. Treba ich riešiť a za riešenie zodpovedajú viaceré strany. Takže úvodom hlavný dôraz. Nebudem hovoriť o detailoch, dúfam, že ste si to prečítali a potom sa k tomu vyjadrite. Takže pre mňa je dôležité, aby sme jasne povedali, že pre Úniu, pre parlament je dôležité zasiahnuť integráciu, dosiahnuť integráciu do únie, to je jedna z priorít a Takisto e, liberalizácia vízového režimu je e, prioritou vo vzťahu ku Kosovu. E, viem, že sa tak nestane tento rok, ale viem, že parlament už dávno vyvíja tlak v tom smere, aby všetci občania bývalej Jugoslavy mali zabezpečenú slobodu cestovania a to sa musí vzťahovať na občanov Kosova čím skôr a komisia by mala pripraviť príslušnú cestovnú mapu čo ma e, veľmi znepokojuje. A e, bola som e, iba minulý týždeň, 4 dní som strávila v Kosove minulý týždeň, to už je tretia návšteva. A čo ma znepokojuje, i keď v samotnej správe som to jasne nevyjadrila, ale chcela som to tu vedriť. Ma znepokojuje, že nemáme spoločný prístup Európskej únie všetkých členských štátov E, pokiaľ ide poskytnutie podpory všetkým obyvateľom Kosova, Albáncom, Srbom a ostatným. A toto ma znepokojuje. E, hovorím o tom určitým spôsobom. Chceme, aby členské štáty posilnili spoločný prístup ku Kosovu. V opačnom prípade nenáležite e, nie vynakladáme naše peňažné prostriedky, ľudské zdroje a to sa stáva problémom taktiež e, spomínam tu vzťahy so Srbskom. E, dúfame, a ja dúfam, že e, toto budú do budúcnosti dobrosus- do- dobré susedské vzťahy a že cez hraničná spolupráca Srbska a Kosova je dôležitá. Taktiež tu kriticky vyjadrujeme k, k voči tomu, že členské štáty nerovnako sa postavili voči zjednodušeniu vízového E, e, režimu. Niektorí e, účtujú nie 35 eur za výsum a 60, ako sa dohodlo. Takže je dôležité, aby sme mali spoločný prístup, ako sme slúbili, to môže byť 35 eur a nie 60. Situácia po prvých voľbách z minulého roku, tam boli komunálne voľby, to bolo pozitívne, spomína to aj správa chcel by som doplniť pozmeniaci návrh, ktorý e, spomenie význam poskytnutia podpory e, zvolenej administratíve e, srbských anklavov. Minulý sobotu som navštívila takúto anklavu. Tam je znepokojenie v súvislosti s paralelnými štruktúrami. Takisto aj podpora, ktorú poskytuje Únia, sa oslabuje, pretože hlavný dôraz je na severe. Takže treba pokračovať e, legislatívny proces vo všetkých oblastiach. Takisto aj potrebujeme stratégiu e, voči severu, stratégiu Európskej únie. Je dobré, že sa to rozbehlo, ale chcela by som ešte doplniť e, a spomenúť tlak a Eh, pôsobenie, eh, zastrašovanie eh, predstaviteľov občianskej spoločnosti Srbov na severe krajine a to spôsobuje veľké znepokojenie ohľadom úspešnej činnosti Eulexu. Tu je kritická situácia, už som to spomenul predtým, a budem o tom hovoriť aj ministrovi v poludne, čiže Eulex urobil prvý zásah na ministerstve dopravy a mm, prehľadal e, bydlisko ministra dopravy v súvislosti s e, e, šetrením údajnej, údajnej korupcie ministra a ďalších úradníkov. Dúfam, že Eulex a prokurátor dosiahne vznesenie obvinenia, že to pôjde tradičnou cestou. Takže zdôrazňujeme, že boj proti korupcii musí prebiehať na všetkých úrovniach Spomína sa tam e, e, e, prípad súdneho rozhodnutia politizácie. Ďalej, pluralizmus médií je dôležitý. napríklad Doris Pakova hovorila o skupine pre Západný Balkán, o dôležitosti vzdelávania. Jazyková otázka tiež. E, ako e, spomínali kolegovia, a celá oblasť životného prostredia, energetiky, dopravnej, dopravnej problematiky. Aj toto tu treba spomenúť. Na tomto by som e, ukončila svoje expoze a rada si vypočím e, vaše reakcie. Ďakujem. Grazie, kolega Lunaček. Ďakujem, pani kolegyne Lunáček. A teraz e, slova pôjde pánovi Pancierimu, ktorý je tieňovým spravodajcom. E, Ďakujem, pán predseda. Niekoľko e, krátkých e, uvážení e, k pani Lunáček. Pani Lunáček bez pochyby odviedla dobrú prácu a zdá sa mi, že naozaj vie obsiahnuť tie veci a zakonzervovať a obsiahnuť do nich tie kroky, ktoré nás povedú dopredu. Samozrejme, nemôžeme si dovoliť nechať túto e, krajinu len tak e, ležať úhorom, e, či už sa na to pozeráme z rozličných profilov. A nemôžeme si dovoliť ten luxus viesť ďalej túto diskusiu bez nejakého konkrétneho cieľa a musíme udržať stabilitu v regióne. Je to zásadná vec a a musíme byť naozaj tým primárnym aktérom v budúcnosti Kosova. E, bez pochyby sú tu problémy, ktoré musíme čeliť a v Kosove nie je ideálna situácia, avšak nevidím inú alternatívu e, ako budúcnosť Kosova v Európe. E, chápem aj iné pozície, ktoré sú v teréne a ktoré sa tu vyskytujú. Je to komunitná a komunitárna e, vízia. Avšak e, keď sa budeme príliš zaoberať partikulárnymi e, problémami, nebudeme schopní ich vyriešiť. A mne sa zdá, že tento prístup sa mi zdá, že je odrazený v prístupe pani Lunaček a ja ho zdieľam a myslím si však, že bude nevyhnutné spresniť niektoré veci, aby sme e, e, zdôraznili, aby sme dospeli k tým cieľom, o ktorých som hovoril. E, v prvom rade sa jedná, sa vyzývajú členské štáty, tie, ktoré neuznali, neuznali nezávislosť Kosova, aby prijali spoločný postup, avšak spoločný postup na čo? Není tam napísané ja si myslím, že by malo byť v správe napísané, že tento spoločný postup by malo vychádzať e, e, z e, správneho štatutu Kosova. A odtiaľ už nebude samozrejme návratu. Druhým bodom, ten sa týka snahe čeliť predstave regionálnej spolupráce, ktorá by mala v konečnom dôsledku smerovať eh, k európskej integrácii. A myslím si, že mali by sme eh, povedať, že je jasné, že existuje objektívny vzťah medzi evolúciou Kosova a eh, kandidátstvom Srbska. Samozrejme, sú tu rozličné názory, že tu neexistuje žiadne, eh, žiadne prepojenie, avšak ja si myslím, že také prepojenie existuje. V konečnom dôsledku eh, z viacerých strán bola vyzdvihnutá, a myslím si, že po správnosti, eh, vyjadrená obava o fungovaní Eulexu a v tom, že nedosahuje tie ciele, ktoré by mal v teréne. A myslím si, že by bolo vhodné dať im nejaký nástroj, avšak e, neviem, či to správne, správne nazvie nástroj, ale vytvorenie nejakú, nejaký výbor e, expertov, ktorí by sa e, zaoberali vývojom aktivít Eulexu, pretože to naozaj zvyšuje veľmi kredibilitu Európskej únie v danej krajine. A samozrejme tieto pripomienky sa pretavia potom do pozmenujúcich návrhov a chcel, chcel by som poďakovať pani Lunáček za dobrú prácu, ktorú odviedla. Ďakujem. E, v tomto e, bode e, poprosím ďalšie pripomienky, každá dve minúty od pána Danžána ako prvého. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať pani Lunáček za jej vynikajúcu správu. Myslím si, že naozaj je až zaražajúce, čo sa je podarilo, najmä keď si uvedomíme, aká komplexná táto situácia je. Je to naozaj veľmi citlivá situácia. Dva menšie body, dva dôležitejšie body. V prvom rade chcem pripomenúť, že stabilita bola zabezpečená v Kosove a to vďaka K4, vďaka Eulexu, rovnako aj vďaka kosovskej vláde. Ale zároveň aj vďaka belehradskej vláde, ktorá sa zdržala akýchkoľvek provokatívnych krokov alebo um, reagovala posiaľ len diplomatickým spôsobom na vyhlásenie vyhlásenie, jednostranné vyhlásenie nezávislosti. Veľmi veľa zástupcov členských štátov ktorí neuznali nezávislosť Kosova, predpokladali chaos a predvídali naozaj vážne, e, vážne nedorozumenie a mýlili sa. Potom tu mám e, problém s odsekom 13 v reakcii na to, čo ste hovorili na prípad Kuty. E, myslím, že keď si spomenieme prípad Kuty, tak tá získala možno príliš veľkú publicitu na to, že to je niekto, kto si ju nezaslúži. A vytvorili sme zbytočne akýsi, akúsi publikum, akúsi verejnú pozornosť pre túto tému, ktorá v podstate nie je témou. Potom je tu ďalšia téma, bod číslo 4 je veľmi dôležitý tam, kde hovoríme o vzťahu so Srbskom. Myslím, že je našou povinnosťou pozerať sa do budúcnosti a vy tu hovoríte, že v podstate nie sú žiadne vzťahy s, so Srbskom, že neexistujú. A práve preto by sme mali podporiť dialog medzi Srbskom a Kosovom. Veľmi dobre vieme, že Kosovo chce mať, e, že pre nich bude veľmi zložité mať dialog na politickej úrovni. Ale v prvom rade musíme povzbudiť akýsi operačný dialog na nižšej úrovni a potom ho preniesť na politickú úroveň. Európsky parlament to musí žiadať. Je nemysliteľné, aby títo ľudia spolu jednoducho nehovorili. To len zvyšuje komplikácie. Eh, okrem, tak eh, lídry Kosova, sú ešte stále eh, aj hľadanými osobami, sú stále neplatné zatýkače v Srbsku ten, to stiahnutie týchto eh, zatýkačov musí byť znakom dobrej vôle. Rovnako tu je aj problém s vojnovými zločincami. Eh, prezident Kosova ešte stále eh, je hľadanou osobou mimo hraníc Kosova. Stále na neho platí zatýkač kvôli separatistickým aktivitám. To rozhodne nepomáha obojstranným vzťahom. No a potom, keď hovoríme o severe, chcem len pripomenúť, že tá situácia na severe Kosova je veľmi špecifická. Je to veľmi citlivá situácia. Na jednej strane pripomíname, že rozdelenie rozdelenie rozhodne nie je možnosť. Chcem len pripomenúť, že naposledy, keď ľudia v Belehrade eh, boli lákaní touto možnosťou, musíme pripomenúť ten postupný postup, ten postupný prístup k tejto téme severu. Sú to stratégie, ktoré musia zahrňať väčšiu mieru medzinárodnej prítomnosti a medzinárodných agentúr. Eh, to nie je celkom dobrý prístup. Potrebujeme naozaj pod, pod, postupný, pomalý postup v tomto smere bol Achtisariho plán veľmi dobrým plánom, pretože vytýčil tie e, drobné mechanizmy, ktoré to majú posúvať ďalej a v tomto smere je dôležité, aby sme vytvorili operačný, každodenný dialog medzi Belhardom a Prištinou. Ďakujem pekne, pán Severin. E, tri body. V prvom rade si myslím, že skôr ako budeme hovoriť o európskej integrácii Kosova, mali by sme hovoriť o o akýchsi asistentoch pre Kosovo, ktorí by sa mali stať, a, ktorí mali pomôcť Kosovu stať sa modernou nezávislou entitou. To je asi taká tá prvá téma. A až potom môžeme hovoriť o európskej integrácii Kosova ako takého. Bod číslo 2. Naozaj súhlasím s tým, že je to prepojené, že tu existuje isté prepojenie medzi Srbskom a Kosovom. Tam, kde hovoríme o európskej integrácii a o európskych vzťahoch. Toto prepojenie ale rozhodne neznamená, že by sme mali nejakým spôsobom eh, vytvárať akési podmienky pre Srbsko v závislosti od jeho politiky smerom k Kosovu. Myslím si, že to nie je e, to reálne prepojenie. To reálne prepojenie je vtedy, ak sa nám podarí reálnym spôsobom nájsť riešenie pre celý tento región, podarí sa nám e, pomôcť tomuto regiónu, aby sa dostal na cestu k medzárodnej legalite a zároveň by sme mali zabrániť e, nejakým nezmyselným prístupom a hľadať reálne politické riešenia. V tomto smere chcem dodať svoj tretí bod. Mojím tretím bodom je to, že by sme sa mali vyhnúť také. tej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 Eh, úlitníkovej politike, ktorá sa tu nachádza v tom, tej rozpráve. My sme len eh, počerkovali náš problém, ale nenašli sme spoločnú pozíciu Kosovu. Eh, mali by sme požiadať tých, ktorí, ktorí doposiaľ ešte neuznali Kosovo, aby stiahli tento stav, aby ho uznali a rovnako aj tí, ktorí ho doposiaľ uznávali, by mali zmeniť svoj postoj. To súčasné riešenie jednoducho nie je dobrou situáciou. Aktuálne riešenie nie je efektívne. Nemôžeme ignorovať to, že aby sme vytvorili spoločný prístup, ako môj kolega veľmi správne spomenul, Mali by sme mať spoločný program pre budúcnosť, nie pre minulosť. A práve v tomto kontexte by som si naozaj veľmi vážil, keby sme už v správe mohli e, navrhnúť istý súbor myšlienok, istý súbor nápadov, ktoré by indikovali, akým spôsobom sa môžeme ďalej posúvať a uberať. A môj názor je aj ten, že by sme, e, mali, že by sme nemali hľadať len e, takéto parciálne, solúše, tak parciálne riešenie. Mali by sme naozaj hľadať regionálne riešenie. Regionálne riešenie pre všetky zaangažované krajiny v rámci celého regiónu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz má slovo pán Munic. Pane Munic, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne naozaj súhlasím s tým, čo povedal pán Severin. Naozaj je to predovšetkým stabilita v tomto regióne. Existencia proeurópskej vlády v Srbske, ktorá vníma Európu ako svoj prístav pre budúcnosť, tak podľa môjho názoru pre mnoho európskych krajín to veľmi dôležitý signál, ako aj na medzinárodnej scéne je stále ešte veľmi veľa krajín, ktoré neuznali Kosovo. Je to e, signál neuznania unilaterálnej vyhlásenie, unilaterálne vyhlásenia nezávislosti. Rovnako je to reakcia na podmienky, ktoré dala Bezpečnostná rada. Naozaj by sme mali trvať na tom, aby tie členské štáty, ktoré doposiaľ Kosovo neuznali, aby tak spravili. E, musíme naplniť tie dve podmienky, ktoré sa objavili. Naozaj parlament v súčasnosti nemá, situ- nemá možnosť, ako žiadať členské štáty, aby uznali Kosovo. Jednoducho práve kvôli tomu, že e, toto uznanie vytvorí akúsi pridanú hodnotu. Pridanú hodnotu, ktorá zabezpečí priblíženie sa k Srbsku a zároveň um, to umožní aj lepšie, dia, lepší dialog medzi tými dvoma krajinami. A v tomto duchu keď hovoríme o tých, e, o, tom, o tých správach, ktoré hovoria o Kosove, o všetkých dokumentoch, ktoré boli vypracované, naozaj by sme mali e, reagovať aj na ostatné dokumenty, ktoré pripravil parlament. Predovšetkým to, čo spravil pán Danžan a pani Fažon, tam, kde hovoríme o liberalizovaní vízového, režimu. To by malo byť výrazné gesto smerom ku Kosovu, rešpektovalo by to pozície všetkých členských štátov a zároveň by to garantovalo unikátnu legálnu, e, legálne uznanie Kosova. A práve v tomto smere by sme museli rešpektovať aj rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN. Myslím si, že v tomto kontexte je správa pani Lunáček vynikajúcou správou, pretože veľmi dobrým spôsobom sa jej podarilo e, zahrnúť všetky tieto aspekty a vytvorila veľmi dobrú platformu pre konštruktívny dialog. Mali by sme naozaj e, nielen spomínať a diskutovať o situácii v Kosove, ale mali by sme hľadať aj medzinárodné a legálne riešenie e, problému Kosova. A práve v tomto smere je dôležité žiadať, aby členské štáty Kosovo uznali Samozrejme za predpokladu dodrženia podmienok, ktoré vytýčilo OSN. Pán kolega Kačin, nech sa páči, len chcem poprosiť kolegov, alebo chcem upovedať kolegov, že e, stretnutie bude končiť uh, už čoskoro a potom budeme budeme začínať o 15.15, e, .15, pretože o 15.15 .15 začína stretnutie a vtedy máme stretnutie s ministrom zahraničných vecí Kosova. Čiže poprosím vás, aby ste prišli potom o 4 na Pán Kačín, nech sa páči. Mhm, je tu uh, potreba uh, zabezpečiť dialog medzi Srbskom a Kosovom. Chcel by som však uh, reagovať aj na pána Danžana, ktorý uviedol, že ťažko sa udržovajú vzťahy medzi e, e, susedmi, pokiaľ sa neudržiava e, e, dialog. Ťažko sa to robí, keď Srbsko tvrdí, že to nie je partner, ale súčasť Srbska. A Kosovo hovorí, že e, hraničí s Albánskom. Takže otázka e, štatútu je e, kľúčový problém, ktorý pôsobí na Srbsko, Kosovo a ďalšie krajiny regiónu. Dúfam, že dialog medzi mm, Belhradom a Prištinou vyústi do toho, že predstaviteľa obidvoch eh, eh, oboch krajín sa zúčastnia na konferencie v Sarajeve 2. júna. Je to dôležité, aby sa dosiahol určitý pokrok. Ďalší problém je dilema, čo sa týka účasti a segregácie. Participácia a segregácie. Je pravda, že Srbi sa zúčastnili komunálnych volieb. Je pravda, že majú svoju vlastnú správu a je pravda, že miestna samozpráva nemá žiadne finančné prostriedky. To znamená, že v otázkach realizácie právomoci e, e, e, mali by mať možnosť splniť svoje sľuby. Mali by sme zvýšiť financovania srbských obyvateľov v Kosove a mali by sme e, posilniť dôveru e, e, e, voči miestnym samozprávam. e, nesúhlasím, že potrebujeme zachovať stabilitu, lebo Kosovo bolo už dosť dlho, alebo je dosť dlho stabilné. Treba posilniť stabilitu a je dôležité, aby sme otvorili na severe Kosova Európsky dom. Toto by e, bolo treba naozaj uvítať. V otázke liberalizácie vízového režimu e, ide o plnenie si sľubov. Sľubov, ktoré E, poskytla Rada a Komisia Európskemu parlamentu. A preto by sme mali požiadať od Rady a od Komisie, aby si splnili svoje sľuby. Blahoželám pani spravodajkyni a ďakujem veľmi pekne. Kolega Kačin, la paro... Anna, ďakujem pán kolega Kačin. Pán kolega Thaler, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zavolať pani spravodajkyni, pani e, Lunaček, za to, že sa zhostila tejto uh, horúcej problematiky. Uh, e, urobila to skvelo. Kosovo naozaj tlačí na viaceré štáty a to hovorím bez akéhokoľvek zaváhania. Platí to pre bývalú uh, e, Jugoslaviu v Srbsku. Uh, Miloševič sa snažil to vyriešiť deportáciami uh, a obyvateľov albánskeho pôvodu. Práve preto máme e, samostatné Kosovo, e, nezabudajme o tom a treba to vnímať práve e, na základe tohto východiska. Myslím si, že mali by sme požadovať, aby Priština a Bel, Belhrad začali dialog. Bolo by najlepšie, keby Európska únia konala pragmaticky nie iné e, ďalšie riešenie. E, Srbsko a Kosovo sa zjednotia opätovne, keď sa stanú členmi únie. Je to rečnícka otázka, keď e, e, e, hovoríme a, o tom, či by Srbsko e, malo byť reintegrované do Srbska, či, či by to Srbsko vôbec prežilo. Na strane druhej chcel by som e, zablahoželať e, predstaviteľa moci v Belhrade, e, za veľmi racionálny a zdržanlivý prístup, ale tento dialog sa musí konať, musí riešiť praktické problémy. Záverom by som chcel zablahoželať e, veľa úspechov španielskému predsedníctvu pri organizácii e, konferencie o Balkáne v Sarajeve. Teraz si uvedomujeme chybu, ktorú sme urobili, keď sme ignorovali, odignorovali Balkánsku konferenciu v Brde, v Slovensku. E, v marci to by mohlo byť pripravujú na konferenciu v Sarajeve, ale teraz predsedníctvo, ktoré sa nechopilo svoje úlohy, teraz čeli e, rovnakému problému, ako e, dať dohromady Prištínu a hlavné mesto Srbsko a na tejto konferencii. Dúfam, že nájdú vhodné riešenie. Ďakujem. A teraz kolegyňa, potom pani Tokeš. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som e, e, srdečne poďakovať pani Lunaček. E, urobila, veľmi sa snažila vysporiadať sa s tak zložitou problematikou. Naozaj je to horúci zimiak. Už sme mali viaceré rozprávy o Kosove E, e, hovorili sme o otázke statútu, e, ide o správu parlamentu a je preto dôležité dosiahnuť jednotné stanovisko medzi tými, ktorí uznali a neuznali nezávislosť Kosova. A mám pocit, že treba zopakovať, že existujú určité krajiny, ktoré sa z toho nezávislé nie na základe väčšinového rozhodnutia, ale na základe medzinárodného práva. A to sa nesplnilo v Kosove. To znamená, že právny e, e, základ e, by sa nemal relativizovať a je to rozhodujúca otázka. A to by som súhlasil s kolegom Minicom. Príslušné uznesenie o Kosove sa musí dodržať. Ale chápem, že je to ťažké. Musíme sa zapovedať Kosovom a Srbskom Srbsko, ako aj ostatné krajiny e, Západného Balkánu, musia splniť dodatočné podmienky a kritérie, napríklad spoluprácu s, e, e, s Trestným súdom pre bývalú Jugosláviu a teraz je nová požiadavka uznania Kosova. Takže tu musíme konať veľmi opatrne, aby sme nevyvinuli príliš veľký tlak, ktorý by ohrozil E, smerovanie e, Srbska do Európy. E, Chceli by som podporiť pána Demanžana. Mali by sme veľmi postupne realizovať program EULEX. V opačnom prípade by sa problémy vymkli spod kontroly. Treba veľmi citlivo pristupovať a zohľadňovať lokálne podmienky. EULEX sa o to snaží ale myslím si, že určitým konfliktom by sa dala e, e, vyhnúť e, štvrtý bod. Je to odkaz na organizovanú trestnú činnosť, ktorá sa spomína v odseku 9 a otázka kultúrneho dedičstva. Bolo by dobre to mať v odseku 4 ohľadom ochrany kultúrneho dedičstva najmä pokiaľ ide o ortodoxnú e, církev. Kolega Nikola. A teraz e, pánovi kolegovi Nikolaj a pánovi Tokešovi, ale žiadam, aby ste boli krátky. Chcel by som e, iba ilustrovať to, čo bolo povedané k politickej situácii, ale zároveň sa držať v normách komunitárneho a medzinárodného práva čo sa týka e, právneho statusu Kosova, je samozrejme diskutabilné v rámci medzinárodných noriem. Avšak musíme si objasniť, či e, tieto medzinárodné normy sú naozaj platné pre všetkých alebo nie. A e, hovoriť o kodenských kritériách, ktoré sú nesmierne dôležité, E, ktoré stanovujú, e, ktoré štáty sú e, pripustiteľné do európskych štruktúr do štruktúr. Avšak, ako povedala pani Lunáček, tu sa upravuje teritoriálna situácia štátov. Avšak, aby stabilita mohla byť zachovaná aj z politického hľadiska, vieme, že e, tá stabilná situácia je častokrát veľmi e, krehká a nemôžeme hovoriť e, hovoriť tu v Kosove o nejakom hospodárstve, o nejakých sociálnych vzťahoch, o, jed, o vnútornom trhu. A to nás privádza k tomu, že vidíme rizika, aké sú tu sociálne rizika tohto regiónu, ale, ale chcela by som aj podotknúť, že že tie záležitosti, ktoré sa týkajú správy e, tohto územia, e, sú ovplyvňované e, rozličnými záujmovými skupinami, ktoré nie sú prítomné iba v tomto regióne, ale aj inde v Európe. A myslím si, že našo, našim cieľom by mala byť stabilita v tomto regióne, avšak táto stabilita s ohľadom na E, e, musia byť kompatibilní. A pán kolega Tokeš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že naša správodajkyňa pani Lunáček odviedla veľmi dobrú prácu. Avšak za tým, za touto správou, e, dovolím si povedať, že Srbsko, Kosovo e, a ich integrácia sa nemôžu oddeliť, pretože osud jednej krajiny není oddeliteľný od tej druhej. E, v skutku e, tá história Tita, Miloševiča a tak ďalej táto, toto dedičstvo a toto aktuálnu situáciu eh, týchto trpiacich národov eh, v konečnom dôsledku sa prenášajú eh, a starosti sa prenášajú na Európu. A Európsky parlament by mal byť prísnejší, čo sa tá týka integrácie Srbska do Európskej únie, pretože Srbsko je kľúčom k mieru v Kosove. Pokiaľ Srbsko nevyzve kosovských Srbov, aby pracovali a usilovali sa o mier, potom tá situácia sa nemôže normalizovať nikdy. Avšak e, pozitívnym faktom je, že Kosovo a Srbsko e, budú viesť dialog, ale treba povedať, že aj u nás e, medzi na, naše 27 sa málo kedy zhodneme, e, čo sa týka Kosova. E, napríklad e, Rumunsko. My, ako Rumunsko neuznalo ko, Kosovo. Takže navrhujem, či už Rumunsko, Slovensko, Španielsko, mali by sa s týmito krajinami viesť rozhovor, aby sme sa dospeli k dohode, ktoré by viedlo k uznaniu Kosova a k vyjasneniu vzťahu k Srbom k Srbmo, so Srbmi. A teraz poprosím eh, pani Lunáček o záverečné slovo. Máme tu pána Mirela, doktora Mirela eh, z Európskej komisie, ktorého poprosím, aby bol eh, veľmi stručný. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať pani Lunáček za vynikajúcu správu naozaj plne súhlasíme s ňou v tom, že rok 2010 je kľúčovým rokom pre Kosovo a naozaj je to aj kľúčový rok aj pre nás. Znamená to, e, že Priština musí naozaj vyvinúť maximálne úsilie e, pre zavedenie vlády zákona. A keď hovoríme o uvoľnení vízového režimu, tak naozaj je tu prísľub toho, že spustíme proces e, uvoľnenia vízového režimu. režimu. Vždy sme ale hovorili, že tu je podmienka, podmienka na európskej strane o tom, že tu musí byť prijatá legislatíva o znovu opätovnom vydávaní e, osôb a to musí ešte Priština naplniť. Okrem toho treba vytvoriť aj podmienky preto, aby tí ľudia, ktorí sa vrátili do Kosova, boli opätovne integrovaní do spoločnosti. Ak tieto dve podmienky budú vytvorené, čo by sa malo podariť do maja alebo júna, tak potom áno, potom môžeme spustiť proces vízovej liberalizácie. Keď hovoríme o severe krajiny, e, tak naozaj v tomto smere bol otvorený Európsky dom. Ale to nestačí. Komisia financovala aj ďalšie projekty e, počas obdobia už posledných troch alebo štyroch rokov. E, boli to viaceré projekty na severe Kosova. Takže tam naozaj je neustále európska prítomnosť. To len na marko toho, čo, po, čo povedal eh, pán Kačin, že sme sa snažili podporiť tých eh, starostov, ktorí boli nedávno zvolení. Bola tu aj finančná asistencia a pomoc pre jednotlivé radnice. A keď hovoríme o otázke Eulexu, je to naozaj komplexná téma. Eulex, aspoň tomu tak veríme, eh, zabezpečoval veľmi dôležité napredovanie v oblasti cla, v oblasti solnej spolupráce, v oblasti policajnej spolupráce, v oblasti integrácie kosovských Srbov, ktorí začali pôsobiť v týchto policajných jednotkách a rovnako vlastne aj v nadväznosti na súd v Mitrovici. Keď hovoríme o súdnych právomociach tak vidíme, že jednoducho táto téma nebola dostatočne rýchlo vyriešená. Jedna z tých konkrétnych tém, ktorým je predovšetkým boj proti korupcii, tam chceme vidieť dôkazy. Rovnako chceme vidieť aj napredovanie v oblasti práv, práv obžalovaných. E, pán Donžon vo svojej správe veľmi dobre počiarkol niektoré tieto problémy. V prípade misie Cassandra hovorilo sa, že keď táto misia skončí, e, tak e, nebude už viac stability v Kosove. A pevne verím, že tí ľudia už pochopili, že sa mýlili v tomto smere. Teraz pani Lunáček má slovo, aby diskusiu zhrnula. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako ďakujem aj vám všetkým za vaše vyjadrenia, aj za návrhy, požiadavky, to všetko, čo zaznelo v diskusii a zároveň to veľmi rada zahrnie. Minimálne o tom budem veľmi rada s vami diskutovať, pretože s niektorými nesúhlasím, ako si asi viete predstaviť, ale s ostatnými návrhmi súhlasím. A Pevne verím, že sa mi podarí osloviť všetkých tenevých spravodajcov ešte pred koncom termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, aby som s vami mohla hovoriť. všetci ostatní, prosím, nebojte sa ma osloviť, kontaktujte ma ohľadom tých ostatných bodov, ktoré považujete za dôležité. Keďže už tu bolo toľko poďakovaní na moju adresu, chcela by som vám jednak ja poďakovať a zároveň by som chcela tieto poďakovania zdieľať aj s Evou Mar, zo sekretariatu aj s mojimi zamestnancami, ktorí boli veľmi nápomocní v tomto procese. E, teraz ešte na margo niektorých aspektov. Jedna z tých vecí, ktoré spomenul pán Donžon eh, ohľadom nevyhnutnosti dialógu medzi Srbskom a Kosovom. Súhlasím s vami, ale ako povedali aj ostatní, tá otázka je skôr o tom, medzi kým ten dialog má prebiehať. A to, čo som ja našla a považujem za veľmi dôležité, je, že je dôležité podporovať dialog na úrovni občianskej spoločnosti, ktorý musí eh, následne napredovať a musí posúvať aj tú vládnu úroveň ďalej dopredu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité posilniť angažovanie európskej strany ohľadom eh, súdneho rozhodnutia v prípade Koty tu som hovorila už s viacerými ľuďmi o tejto téme. Bola tu aj e, téma toho, ako angažoval Eulex, to, ako to Eulex e, riešil, bol, mu zabezpečilo veľkú podporu, väčšiu, ako by mal bežne. Pevne verím, že aj ostatné riešenia, e, ktoré, ktoré sú v tomto smere spravené, posun, pomôžu celú tú tému posunúť dopredu. Pán Severin tu už bohužiaľ není v tomto smere si myslím, že by, nemala byť žiad, by nemalo byť žiadne prepojenie medzi e, podmienkami, ktoré dostáva Srbsko a zároveň uznaním nezávislosti Kosova. Musím priznať, že aj ja som dostala svoju dávku kritiky a ja som kritizovala celý ten proces vyhlásenia nezávislosti. Teraz si myslím, že už to musíme, že musíme vyvinúť tlak na Srbsko, pretože v opačnom prípade e, tu budeme mať nový prípad Cypru a už taký ďalší prípad nepotrebujeme, nemá to zmysel pre nikoho z nás. Takže v tomto smere v tomto smere naozaj s tým nemôžem súhlasiť, pretože si to vyžaduje naše maximálne úsilie. Mali by sme podporiť Srbsko a vo všetkom tom, čo robia, vo, vo všetkom ich snažení, ale naozaj e, má to veľmi úzkú spojitosť s tým, ako a či vstúpia do Európskej únie. E, Ospravedlňujem sa, že som hovorila tak otvorene, ale asi iní iný zmysel nemá zmysel. potom hovoril pán Severin, že mám politiku pštrosa, strkaním hlavu do piesku v tejto, v tejto téme. Ja si myslím, že nie je to o tom, že som e, žiadala tých piatich, aby uznali. Ja som nežiadala rozhodne tých 22, aby stiahli svoje uznanie 20, 22 členských štátov. Čo je veľmi dôležité je, aby sme vytvorili spoločný prístup a pre mňa to znamená, že by som naozaj chcela uznať Kosovo, ale <clears throat> viem, že to je veľmi zložité a veľmi ťažké v súčasnosti. Ešte jedna reakcia. Pán Kačín aj pán Taler hovorili o Sarajevskej konferencii a hovorili o tom, že to treba zahrnúť do správy. Rozhodne pevne verím, že to bude úspech a pevne verím, že španielské predsedníctvo úspeje v tom, že sa im podarí dostať dobrý výsledok. Ohľadom dôležitosti Eulexu, každý to spomínal, súhlasím s tým, ale rovnako by som chcela súhlasiť aj e, s tým, že v tomto smere máme ešte konflikt s našim transatlantickým partnerom. A pevne verím, že v tomto smere budeme vedieť eh, zostať eh, eh, na našej pozícii a budeme naďalej podporovať EULEX v tom, čo robí. Pán Mirel spomenul jednu z tých vecí, ďakujem za to, že ste to otvorili. To bola hľadom toho prísľubu uvoľnenia vizového režimu, toho prísľubu, ktorý sme dali. A pevne verím, že ak Kosovo naplní tie podmienky ohľadom, ohľadom opätovného príjmania osôb a readmisií, takže tieto problémy už eh, umožnia schválenie uvoľnenia vízového režimu. Všetci partneri, s ktorými som hovorila v Kosove, hovorili, že to chcú spraviť, chcú to podpísať a, a chcú posunúť tú tému ďalej, ale stále je to otázka peňazí a prostriedkov. A práve v tomto smere Kosovo jednoducho prostriedky nemá, nemá tie možnosti, aby tak spravilo. Snažia sa, snažia sa predovšetkým pre Romov, ale mm, to je moja osobná kritika, najmä voči niektorým členským štátom naozaj nevidím, prečo 10 tisíc ľudí v Nemecku e, spôsobuje tak veľký problém, pretože jednoducho tie podmienky zatiaľ neboli vytvorené a sa to posunie dopredu. Viem, že to je ale pozícia rady a viem, že má dôjsť k dohode a potom sa uvoľní e, systém a ďalšia diskusia o uvoľnení vízového režimu. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni, ďakujem.